Good afternoon, ladies and gentlemen. Please take your... Dobré popoludne, dámy a páni, zaujmite miesta. Vítajte na zasadnutí výboru AFET. Sme pri bode číslo 1 programu. Máte poznámky k e, programu? Ak nie, tak program je prijatý. Teraz dvojka. Schválenie zápisnice z minulých stretnutí 9. a 24. januára. Niekto má nejaké poznámky? Nie. Ďalej potom bod 3, oznámenia predsedajúceho v čase prípravy programu žiadne. A teda bod 4, výmena e, názorov s ministrom zahraničných vecí Čiernej hory. Dnes nás mimochodom veľmi teší, že tu máme a dúfam, že dobre vyslovím vaše meno, pán Srdian e, Darmanovič, minister zahraničných vecí Čiernej hory. Náš výbor, e, ako viete, zajtra príjima výročnú správu k vašej nádhernej krajine, pokiaľ ide o prístupový proces. Čierna hora zaznamenáva postup. Je to z najpokročilejšia z krajín, pokiaľ ide o negociačný proces. Pred niekoľkými týždňami sa otvorili ďalšie kapitoly a tým pádom je otvorených už 26 kapitol z 35. E to znamená zvýšenú zodpovednosť v e, procese rozširovania. Ďalej úloha e, Ruska, a pokiaľ ide o budúcej e, blížiaci sa vstup Čiernej hory do NATO. To všetko treba pozorne sledovať. Teraz by som navrhoval, alebo nie, najprv dáme slovo pánu Tanokovi, nie, predsa len pánu ministrovi zahraničných vecí a potom si vypočujeme e, názory e, pána Tanaka. Pýtajte teda ešte raz v Bruseli. Ďakujem, pán McAllister. Vážený pán predseda, vážení členovia e, výboru, vážení členovia Európskeho parlamentu, vážení zastupcovia Európskej komisie a rady, dámy a páni. Je mi veľkou cťou E, privítať vás v, mene Ministerstva zahraničných vecí a vlády Černej hory. Dnešná príležitosť potvrdzuje záväzok Európskeho parlamentu pokračovať v procese rozširovania a posudzovať výsledky Čiernej hory v prístupovom procese v rokovaniach i výzvy, ktoré nás čakajú v budúcom období. Stretnutie s predstaviteľmi Európskeho parlamentu znamená uznanie dobrého smerovania našej e, zahraničnej politiky. Verím tiež, že čas tohto dialogu je vhodný vzhľadom na to, e, že dnes nielen v Európskom parlamente sa bude príjmať uznesenie, ale aj e, so susednými krajinami Macedónsko, Kosovo, Kosovo a Srbsko. Všetci viete, že miloročné parlamentné voľby len potvrdili naše zahranično-politické strate, e, priority. Naša vláda, vedená pánom Markovičom, ďalej implementuje politiky e, nastolené už minulými vládami smerom k NATO a EU, ekonomický rast a zlepšenie štandardu život, e, životných podmienok pre našich občanov. Pred poslednými parlamentnými voľbami sa vláda a väčšina opozičných strán dohodli vytvorenie Eh, tzv. Eh, vlády dôvery s cieľom eh, nastoliť legitímnosť pre celý tento proces. Osob, osobitne snaha opozičných strán pridať sa k tomuto procesu, kontrolovanie prípadného zneužívania zdrojov a tak ďalej. Chceli sme vyriešiť všetky otázky dialogom s inštitúciami s cieľom prekonať E, parlamentný bojkot z predvolebného obdobia. Po úspešných parlamentných voľbách a napriek legitimnosti volebného procesu, ktoré uz, e, uznali záverečné správy pozorovateľských misií a navyše tiež e, vysokým percentom účasti voličov, opozícia i naďalej bojkotuje prácu parlamentu. I, aj tak to nezabránilo opozícii uznať výsledky e, na no, lokálnej úrovni a tvorbou lokálnych e, úrovní vlády. Počas posledných parlamentných volieb e, Čierna hora sa nachádzala medzi mnohými globálnymi záujmami. Rôzne štruktúry sa snažili zneužiť podmienky, aby v deň parlamentných volieb došlo ku krvi prelievaniu. Ale profesionálna a zodpovedná reakcia príslušných e, inštancií, takisto za pomoci našich partnerov sa nám podarilo zabrániť takémuto úsiliu. A zodpovedné osoby boli predložené spravodlivosti. Chápeme, že plánovanie takého vážneho zločinu v, deň volieb otvára nové diskusie. Veríme však, že ako náhle krajina sa stane členom NATO, E, tlak zo zahraničia ustane a budeme tu väčší priestor pre otvorený politický dialog. Tak ako aj v ďalších inštitúciách, treba v rámci demokratických inštitúcií rozhodovať tieto otázky a nie v uliciach. Legitímnosť vlády treba odvozovať z vôle občanov, nie za hranicami našich krajín. Treba mať e, objektívne nasmerovanie Čiernej hory, ako smeruje e, do e, atlantických štruktúr. Tešíme sa úsiliu a záväzkom, ktoré potvrdzujú naše úsilie. Európska únia prekonáva náročné výzvy odhodlane a potvrdzuje tak, že zjednotenie v rozmanitosti nestráca na význame. A práve tento cieľ unifikácie potláča, vlastne pretláča reformy a európske štandardy v Čiernej hore i vo väčšine ďalších krajín Západného Balkánu. Naše e, neutichajúce úsilie smerom k vstupu do EÚ je základnou prioritou zahraničnej politiky. 76 verejnej podpory ďalej potvrdzuje, že sme na správnej ceste občania chápu, že pre nás európska agenda je viac než e, záver, zahranično-politickým záväzkom. Veríme, že tento proces nám pomôže tvoriť našu zahraničnú politiku. Všetky naše záväzky vytvárajú nové hodnoty. Komparatívne skúsenosti z ďalších európskych krajín, pokiaľ ide o verejnú podporu pred vstupom do EÚ, ukazujú, že verejná podpora voči EÚ narastá keď krajina e, napreduje k dosahovaniu e, členského štatútu. Naša zahraničná politika tiež posilňuje našu stabilitu a demokratický e, rozvoj na západnom Balkáne. Treba mať na pamäti, že žijeme v čase narastajúcej euroskepsy, kde občania, ktorí sa narodili v zjednotenej Európe, spochybňujú európsky projekt ale história Balkánu nám pripomína, že sú tu generácie Európanov, ktorí nie tak prednedávnom za oveľa nevýhodnejších podmienok, v ktorých mier, bez, bezpečnosť, sloboda pohybu, prístup k zamestnanosti a zdravotníctvu nie sú zaručené. A preto vás vyzývam, aby ste zotrvali v otvorených diskusiách s Európskym parlamentom, pokiaľ ide o politiku rozširovania aby naše krajiny naďalej boli motivované smerom k reformám a konkrétnym výsledkom. Vážime si, že terajšie kroky zaručujú pokračovanie procesu. Čierna hora otvorila 26 rokovacích kapitol. Množstvo práce sa už dovršilo, pokiaľ ide o nové legislatívne rámce vo všetkých kapitolách osobitne potom v boji proti korupcii a organizovanému zločinu. Následne naďalej mm, mm, dosahujeme výsledky a e, napredujeme v úspešných e, rozsudkoch a riešenia. V komplexnej politickej atmosfére, ktorá momentálne je nielen v Čiernej hore, ale i v regióne, dlhodobá stratégia na Západnom Balkáne je veľmi dôležitá pre európsku bezpečnosť a naše vyhliadky. Osobitne potom, pokiaľ ide o množstvo víziev v dnešnej Európe. Preto berlínsky proces, ktorý otvoril novú nádej pre Západný Balkán a ktorý e, umožňuje nový prístup k EÚ e, pre náš región, treba naďalej podporovať a dobudovávať. Je dôležité povzbudzovať vývoj spoločných infraštruktúrálnych projektov a vnútornú integráciu regiónu a poskytovať kvalitatívne prepojenia pre európske koridory. Toto vytvorí silný stimul pre celkový vývoj i ekonomiku našich spoločností a vytvorí dobré základy posilnenia inštitúcií a právneho štátu. Dámy a páni, transparentný politický proces e, pokroku e, Čiernej hory a Západného Balkánu všeobecne je možný len na základe podpory Európskeho parlamentu i ďalších inštitúcií náš neustály dialog smerom k plnému členstvu v EÚ. Úsilie, aktivity a výsledky Čiernej hory môžu byť e, e, zárukou dlhodobého mieru, stability, európskej budúcnosti a spolupráce. Na záver by som chcel poďakovať vám všetkým, ktorí ste boli svetkami a ktorí ste prispeli k uznaniu výrazného pokroku integračného procesu našej krajiny, vysielajúc jasné posolstva k našemu úsiliu. Európsky parlament v spolupráci so spravodajcom Charlesom Tenokom e, e, takisto za účasti e, skupiny priateľov vedených e, Joanom Jakovčičom. To sú dôležití partnery pre e, Čiernu horu. Odporúčania a uznesenia sú len určitou červenou niťou našeho ďalšieho úsilia a bude to stimul pre pokračovanie reformného úsilia a náš negociačný proces som teraz otvorený akýmkoľvek otázkam, ktoré by ste mali. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujeme, e, pán minister, za vaše slova. Teraz je tu priestor na diskusiu. Navrhujem, aby sme najprv dali priestor pánu Petrovi Kurumbašovi, e, podpredsedovi delegácie TU Montenegro. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Požiadali ma, pani Enris Doc ma požiadala, aby som položil jednu otázku pánu Berbanovičovi. Vítajte, pán... E, vítame e, úsilie Čiernej e, hory a veľký pokrok pri otváraní nových kapitol. Čierna hora bola jednou z prvých krajín, ktoré e, podpísala Istanbulský dohovor pokiaľ ide boj e, proti násiliu na ženách. Čo robí Čierna hora, aby ste aktívne plnili záväzky, ktoré vyplývajú z dohovoru od e, volieb a z údajného e, pokusu o prevrat v Čiernej hore. Tu boli výrazné napätia, pokus o bojkotovanie parlamentu a správy o tom, že je tu takisto ruské, ruský podiel na tomto prevrate. Čo sa robí preto, aby boli vyšetrovania tohoto pokusu o prevrat e, transparentné? To boli otázky, ktoré prvo som vám prednesol e, v mene pani Annalise Doc a ja vám chcem ešte ďalej dodať e, otázku a prejdem teraz do bulharského jazyka. pán Dermanovič potom možno bude dokonca lepšie rozumieť vážený e, pán Dermanovič. Hovorili vy ste o e, narastajúcom euroskepticizme nielen v tomto regióne i ďalšie procesy, ktorými, e, ktorých sme svedkami, je rastúci populizmus Brexit. Najlepšia odpoveď na všetky tieto vývojové tendencie, ktorých sme svedkami, je pokračovať v rozširovaní EÚ. Mňa by veľmi tešilo, keby počas bulharského predsedníctva rady asi rok, e, aby sa otvárali nie len kapitoly k Čiernej hore a ďalšie kapitoly, ale aby sa aj kapitoly uzatvárali. Chcem tiež upútať, e, upriemiť vašu pozornosť e, na efekt prelievania a rozširovania sa prijatie do EÚ by znamenalo silný signál i pre susedov e, vaše susedské krajiny, ako je Albánsko a Srbsko a samozrejme Macedónskú republiku. Tieto silné, silné signály by e, boli dôležité nielen pre Čiernu horu, ale pre celý región. Chcem vás uistiť, že Čierna hora v Európskom parlamente má dobrých priateľov. Thank you. Ďakujem. Chcete e, odpovedať okamžite? Máme e, na množstvo otázok, ktoré nás čakajú celkovo 40 minút. Chcete počuť najprv viacero otázok v skupine? Nech sa páči. Čierna hora naozaj chce bojovať proti násiliu e, na ženách. Asi viete, Žijeme vo veľmi tradičných spoločnostiach e, na Balkáne. Musíme e, e, naozaj bojovať proti násiliu na ženách a tu musíme tým pádom investovať veľké úsilie. Museli sme tak činiť v našej histórii. Spolupracujeme so všetkými európskymi inštitúciami a pracujeme s našou občianskou spoločnosťou, s mnohými aktérmi. Vláda má svoj osobitný program v tejto oblasti a nejde tu len o násilie, ide tu o uznanie úlohy žien v spoločnosti, rovnako tiež e, e, dať tie kompetencii e, ženám v našej spoločnosti. Európsky princíp E, na volebných zoznamoch každé tretie alebo štvrté miesto poskytnúť ženským kandidátkam, aby ženy mali politické pozície. Nemôžem povedať v, tej, v tomto ohľade, že by tu bol, sme tu mali e, trend, ktorý by všetkých e, uspokojoval, ale ten trend napreduje. V tejto veci si myslím, že neustále sa približujeme k tomu, čo môžeme nazvať európske štandardy. Pokiaľ ide o vyšetrovanie pokusu o prevrat v Čiernej hore, je to veľmi vážna záležitosť. Nie je to vec vymyslená, nič politicky manipulované. Bol to pokus, ktorý mohol destabilizovať Čiernu horu na celé roky naše e, bezpečnostné služby a úrad e, prokuratóry boli veľmi obozretné a aktívne pri predchádzaní tomuto zločinu. Chceme však e, vyjadriť vďaku našim spojencom a priateľom nad rámec informácií našej prokuratóry musíme zdôrazniť úlohu srbskej vlády a srbského premiéra, ktorí nám pomáhali v, vo fáze vyšetrovania, poskytujúc mnohé dôkazy o zločine, pretože sa pripravoval tento zločin nad srbskom území, zneužilo sa srbské územie. Následne sme všetky informácie zdieľali eh, s našimi spojencami v Bruseli a sme veľmi vďační za podporu a pomoc, ktorú získavame v procese vyšetrovania zo strany mnohých e, spojencov, vrátane osobitne e, USA a Spojeného kráľovstva. Toto vyšetrovanie treba dovršiť do 15. apríla, pretože na základe našeho e, zákonodárstva to nemôže trvať dlhšie než 6 mesiacov. Dovtedy osobitný prokurátor musí rozhodnúť o obvinení e, určitých osôb alebo uzavretí prípadu. Pokiaľ vieme a máme informácie o mnohých verejných stanoviskách z e, prokuratóry, osobitnej prokuratóry pre e, organizovaný zločin, zostávajú presvedčení v tomto prípade a prokurátor takisto E, sa dohodol na viacerých prísľuboch. Tieto osoby už e, sa dali na súd a vypovedali o svojej účasti na týchto trestných činoch. No a viete, že takéto veci v demokracii treba vyriešiť pred súdom a my spolu s čiernohorskou verejnosťou čakáme na e, rozhodnutie prokurátora mnoho vecí už odhalil na verejnosti, ale očakáva sa, že má viacej informácií, ktoré nemôže povedať, predtým sa otvorí súd. Takže to je záverečná fáza ostatných pár mesiacov, ale nepochybne nás čaká otvorený proces a verejnosť v Čiernej hore kde svetkom toho, čo sa bude diať. Ja úplne zdieľam váš názor a obavy z nárastu populizmu na kontinente. Nemôžeme takto hovoriť o juhovýchodnej Európe, západnej Európe, strednej Európe. Všetci sme tu spolu a myslím, že toto je pravdepodobne najväčšia výzva európskej jednoty, ktoré čelím od začiatku európskeho projektu. My myslíme, že nadchádzajúce voľby v niektorých krajinách ako Francúzsko, Holandsko, Taliansko v budúcom roku budú rozhodujúce pre myšlienku a formu Európskej jednoty. No a výsledky volie v týchto krajinách eh, budú rozhodujúce preto, ako bude Európska únia a Európa vyzerať v blízkej budúcnosti. Ale my si myslíme, že voliči v príslušných krajinách aj inde sa postavia tejto výzve a rovnako myslíme, že politika rozširovania je najlepšou formou boja proti populizmu a antieurópskej politike. No a práve preto, že Únia bude silnejšia no a na druhej strane krajiny ako Západný Balkán by potrebovali podporu pomoc. Nechcem nás opisovať ako nevyspelé národy, ktoré nedokážu riešiť samotné svoje problémy, ale celý región je plodnou oblasťou pre etnický nacionalizmus. Zažili sme tragédiu v 90. rokoch v bývalej Juhoslávii, ktorá, ktorú zničil nacionalizmus a násilie. Takže keďže európsky projekt je mierovým projektom po druhej, svetovej Euró- po druhej svetovej vojne v Európe, tak Západný Balkán tiež potrebuje jasnú perspektívu pre vlastnú bezpečnosť, miera, stabilitu. Na druhej strane Európa e, nikdy nebude jednotná bez integrácie nášho regiónu. No a preto si myslím, že vy podporujete európsku jednotu pre náš región a myslím, že dopady rozšírenia budú užitočné pre náš región. Nie je to len o výsledku, keď sa raz staneme členmi, tak eh, ešte dôležitejší je spôsob, ako dospieme k tomuto cieľu, pretože v príprave na členstvo meníme našu spoločnosť, eh, našu spoločnosť smere demokracie, právneho štátu, multikulturalizmu. Sme odolnejším voči tým znepokojujúcim trendom, ktoré ste práve opísali. Máme rovnaký názor, myslím, a ďakujem za podporu Európskeho parlamentu pre proces rozšírenia EU. Ďakujem pekne, pán minister, kolegyne, kolegovia. 8 ľudí sa prihlásilo slovo. Takže najskôr dostanú slovo všetci 8 alebo 9 teraz už. Dobre, a teraz už musíme uzavrieť rečínsky zoznam. No a ďalším rečníkom je samozrejme spravodajca Charles Stanov. Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, ďakujem veľmi pekne. Vás vítam, pán minister Damanovič. Ja som sa stretol nedávno s premiérom Markovičom a myslím, že má dobré informácie o udalostiach a dianí v vašej krajine ako spravodajca hľadom na smutnú eh, skutočnosť, že o mesiac eh, spustí eh, moja krajina článok 50 a Duncan, minister z Veľkej Británie, bol vo vašej krajine nedávno a dúfam, že bez ohľadu na Brexit budeme sa stále zaoberať Západným Balkánom a Čiernohorou. Mňa tiež znepokojili nedávne zrušenie parlamentnej imunity dvoch poslancov Čiernomorského parlamentu no a viem, že osobitný prokurátor Kačnič tiež sa obral dvoma dôstojníkmi ruských tajných služieb, ktorí plánovali vraždu premiéra. Je to veľmi znepokojivé, hovoril sa o tom v britskej tlači a v ďalších európskych denníkoch. No a ja by som rád položil dve otázky. Jedna, keď GRU a jeho, jej zapojenie bude oficiálne preukázané, tak musí to mať, do, bude to musieť mať dopad na diplomatické vzťahy s Ruskom. No a keď pred približne desiatimi rokmi uzavraždený a, premiér Hariri v Libanone, tak kvôli podozreniu sírskeho zapojenia, tak sa o tom hovorilo na OSN neviem, či vaša krajina bude pokračovať, alebo či si zvolí jednu z týchto línií, ale čo treba robiť, je tu veľké podozrenie, že GRU bola zapojená do týchto plánov na srbskom území a je absolútne nevyhnutné uznať spoluprácu Belarusu a srbskej vlády na vyšetrovaní. No a ďalšia vec, ja som veľmi rád, že momentálne sa očakáva, že vaša krajina vstúpi o pár mesiacov do NATO, možno už eh, v máji. Samozrejme, ukazuje to, že státe vyspolo demokraciou a väčšina aký eh, z hľadiska vstupu do NATO a EÚ je podobných. Takže gratulujeme aj s ohľadom na vaše obavy z postoja prezidenta Trumpa k NATO. No a ten eh, vstup je veľmi pozitívny pre eh, Čiernu horu, ale aj pre tých z nás, ktorí sú presvedčení o význame NATO. To podporujeme. Eh, vstup ľúto, že vládne stránky a sú stále pod hackerskými útokmi, sú tu stále snahy destabilizovať vládu v Podgorici. No a ja som tiež verejne kritizoval bojkot parlamentu pozícii OBSE. Hovorí o slobodných a spravodlivých voľbách, takže je to polutovanie hodné a ne, nepomáha to stabilnej vláde v našej krajine, ale na záver by som povedal, že Montenegro je dobrým príkladom a najpokročilejšou e, krajinou, kandidátskou krajinou na ceste Eh, členstva EÚ. Ďakujem pekne. A teraz Eduard Kukan. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, vážený pán minister. Toto je vaša premiéra na pôde tohto výboru, takže eh, vítajte. Cíti sa to ako doma. Čierna hora si zvolila pro európsku vládu v oktobri 2016 a stále je na, na euroatlantickej ceste. Eh, keďže toto je dôležité pre stabilitu, bezpečnosť a budúci rozvoj krajiny, tak eh, plne podporujeme túto voľbu. Rovnako treba uznať eh, podporu občanov eh, pre snahy Čiernej hory, členstvo v EÚ. Úprimná angažovanosť Čiernej hory musí nasledovať, a po ňom musí nasledovať reformný proces. Treba sa venovať boju proti korupcii, organizovanému zločinu, v forme súdnictva a zlepšenie mediálneho prostredia. Mne je ľúto, že vidím, že opozícia bojkotuje parlament. Opozícia patrí do parlamentu a nie mimo. No a preto pozitívne vítam iniciatívu premiéra Duška Markoviča, ktorý podal ruku opozícii po voľbách z oktobri 2016 je dôležité, aby sa nezávislo vyšetrilo všetky fakty z toho údajného pokusu o štátny prevrat. Rovnako treba hovoriť o odporúčaniach OBSE na ostatné voľby. No a v neposlednom rade vstup Čiernej hory do NATO rozhodnutie je jasné, rozhodli sa, že budú členským štátom na to a my podporujeme toto rozhodnutie. Avšak toto rozhodnutie nasledovalo my tu geopoliticky záujmy, e, vidíme rastúci záujme Ruska v regióne, ale dúfam, že Černá hora bude pokračovať v svojich záujmov a nezlatne sa. A ja e, budem rád, keď celé Jadranské pobrežie bude integrované do NATO. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán Kukan. Ak všetci dodržia dve minúty, tak minister bude mať 10 minút na odpoveď. A nasleduje pán Pikula. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som tiež chcel privítať ministra zahraničných vecí Čiernej hory, pána Darmanoviča, a pôde Európskeho parlamentu a rád by som mu tiež zablahoželal k dosiahnutým výsledkom na ceste do Čiernej hory 25 z 36 kapitol to nie je zanedbateľné a v každom prípade to je veľmi dobrým príkladom na Západnom Balkáne. No a ja si myslím, že to dosvedčuje tiež zahraničnú politiku, ktorú sleduje Čierna hora. Ja mám dve otázky pre ministra čo sa týka celkového pokroku, krajín Západného Balkánu, tak je veľmi ťažké zhodnotiť o instability na Západnom Balkáne a zhodnotiť situáciu ako stabilnú. No a rovnako sa dá povedať, že situácia v Bosne a Hercegovine je nestabilná, a že sú tu nedorozumenia minimálne aj Kosovom a Srbskom a dokonca aj vo vašej vlastnej krajine. Vy teraz hovoríte o tom, čo sa stalo v deň parlamentných volieb. No a my by sme si od vás tiež radi vypočuli, ako chcete pokračovať. Takže ja by som si rád vypočul vaše hodnotenie stability na Západnom Balkáne. Samozrejme, do NATO nestupu diplomacie alebo zbrojené zložky vstupujú do NATO. Čo s dialogom, všeobecnou verejnosťou v Čiernej hore a akú cenu treba zaplatiť za vstup do Európskej únie, aké je celkové hodnotenie všich občanov vzhľadom na rokovania. Ďakujem pekne. Našim rečníkom je pán Radoš. Ďakujem pekne. Ja by som tiež rád ďakoval Čiernej hore a podporil na znamenšej ceste a sme radi, že minister je tu spolu s nami v AFETE a bolo jedným z, z našich želaní, aby výsledky volieb boli univerzálne uznané v Čiernej hore. Bohužiaľ sa tak nestalo. Že dnes dôvery v svoju politickú dimuziu, ale je dôležité prekonať toto roz, roz, rozdelenie bude závisieť od toho, či vláda, vláde sa bude dariť a objavili sa isté problémy, e, neregulárnosti samozrejme e, v volebnom procese, takže v závislosti alebo teda podpora verejnosti bude závisieť od politiky a od kvality politiky, ktorú keďže Čierna hora je veľmi dôležitým štátom tejto oblasti, tak je mimoriadne dôležité, aby vláda Dobre, a to si musíte uvedomiť aj vy. Kvôli významu Čiernej hory v tomto regióne. Ale my v tomto regióne nevidíme zatiaľ a v tejto oblasti veľký pokrok. No a premiér síce podal pomocnú ruku opozícii a môžete nám povedať alebo naznačiť, výhľadoch na prekonanie tejto situácie v Čiernej hore. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Radoš. Ďalšia rečnička je pani Lunáček, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán minister, ja vás tiež vítam mene skupiny zelených. Dovolte mi tiež povedať, že v mene našej skupiny vážime si ten pokrok, ktorý obsahuje aj Čierna hora, ale rada by som sa zamerala na tri stručné body. Po prvé, problémy pán, vy ste hovorili už o vyšetrovaniach, ale máte nejaké konkrétne a, informácie o tom, čo sa stalo, niečo konkrétne, čo by nás mohlo zaujímať. No a dve ďalšie otázky, ktoré sa stali, a problémy, veci, ktoré sa stali deň volieb stránka Centra demokratické reformy bola zablokovaná pred voľbami. My sa dopočuli, prečo to tak bolo a kto to urobil. No a ďalšia otázka. E, počuli sme, že ktoré sociálne médiá ako WhatsApp boli e, ich fungovanie za pozastavené. Kto prijal takéto rozhodnutie a kto, kto spravil? Druhá vec, životné prostredie. Čili sme, že hovorí sa o zmene štatútu obrovského jazera, ktoré máte na hranicách s Albánskom. Prečo chce vláda zmeniť štatút Národného parku a ako budete pokračovať, tak urobíte, aby ste zabránili e, environmentálnym škodám, ako biodiverzita. Je to jedna z najvzácnejších oblastí z hľadiska biodiverzity vo vašom regióne. Takže sa pýtam, prečo to chcete urobiť, ako to urobíte a ako zabraníte ekologickým škodám. No a ešte jedna vec, ako spravodajkyne pre Kosovo, tak eh, politici z Kosova hovoria, že chcú rokovať o dohode o hraniciach Černohorov. I bola by vaša krajina ochotná pristúpiť na niečo takéto? Ďakujem pekne. Nasleduje James Carver. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán minister, vítam vás. Ja sa sa spýtať, či a, a, vzťahy s Macedónskom a, a už vzťahy s Macedónskom môžu podporiť vlnu nacionalizmu v vašej krajín. Jedna podobná situácia bola aj v našej krajine a potvrdilo sa, že som mal pravdu. Takže zblíženie vašej krajiny z EÚ, či bude mať vplyv na vzťahy so susedmi. No a čo sa týka vstupu do NATO, znepokojuje vás eh, rozvoj obranej politiky EÚ. Eh, e Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Švica. Ďakujem veľmi pekne, ja budem pokračovať forvačne. Ako viete, ako sme my počuli, som povedala, budem vystúpať po chorvátsky. Európsky parlament a náš výbor podporujú e vaše európske úsilie. Podporujeme vašu krajinu. Sme, tešíme sa pokroku, ktorý ste dosiahli. Ja pochádzam z Dubrovníka, ako viete, i my podporujeme prístupové úsilie Čiernej hory k NATO. Je to dôležité z pohľadu stability, Konalo sa aj trojstranné zasadnutie s Albánskom, Chorvátskom a Černou horou. Bolo to veľmi dôležité podujatie, ale musím ešte uvieť, že to všetko povedie aj k posilneniu hospodárskej spolupráce. I keď niektoré záležitosti bude treba vyriešiť na bilaterálnej úrovni. Musím sa vás spýtať na polostrov Pelaka a um, na hranicu pozlož tohto polostrova a na to, ako to chcete vyriešiť. Um, chcem sa spýtať na majetok, ktorý patrí, do, ktorý patrí pod armádu a toto sú všetko otázky, ktoré treba vyriešiť predtým, než dôjde k uzatvoreniu všetkých kapitol. Ďakujem veľmi pekne. Pán Fond, nech sa páči. Um... Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán, pán Darmanovič. Prepačte, že tu pán Fleckenstein e, s nami nie je poprosil ma, aby som v jeho mene položil zo pár otázok. Čierna hora je najpokročilejšou krajinou, pokiaľ ide o prístupový proces. Ehm, eh, ja vám k tomu samozrejme gratulujem. Nová, novovytvorená vláda preukázala odhodlanie pokračovať prácu týmto smerom a ja vás chcem ubezpečiť, že skupina SAD bude vždy na vašej strane, ale politická nestabilita, o ktorej sa tu predtým hovorilo po eh, pokuse o prevrat v deň volieb a pokiaľ ide o bojko zo strany opozície, toto všetko môže ohroziť veľmi môže ohroziť prístupový proces. Chcem sa vás preto spýtať. Prebieha nejaký dialog medzi vládou a opozíciou? Myslíte si, že je možné sa dopracovať ku kompromisu, ktorý umožní vláde pokračovať v potrebných reformách? A aké, na aké kroky je vláda pripravená, aby, aby vyriešila situáciu, ktorá vznikla? Ďakujem veľmi pekne, pán Peterle. Ďakujem pán predseda. Pán minister, veľmi pekne ďakujem za veľmi realistickú prezentáciu. Gratulujem aj ja k dosiahnutému pokroku. Po výmene názorov prebehne diskusia k štyrom správam o Čiernej hore, Macedónsku, Srbsku, Kosove. A opätovne sa budeme zaoberať kapitolami, odsekmi a budeme diskutovať o pozmenujúcich návrhoch, ale vo finále um, to skončí tak, že povieme áno, ale je tu istý prístup. Hovorilo sa, vy ste hovorili o komplexnej situácii v regióne, hovorili ste o historických skúsenostiach. Ja rozumiem, tomu, takže ste sa s nami podelili v rámci výboru o isté obavy, ktoré máte. A súhlasím s vami, že naozaj musíme zvážiť aj širšiu perspektívu, nielen pokiaľ ide o stabilitu a bezpečnosť v celom regióne, vo vašej krajine, ale aj z pohľadu budúcnosti EÚ. Um, ehm, nemôžeme ani zo strategických dôvodov um, Eh, končiť eh, túto situáciu tým, že budeme veci robiť len polovične. Aké kroky podľa vás, podľa vás možno podniknúť na, v, v regionálnom kontexte, keď tu máme asymetrickú situáciu. Čierna hora je najpokročilejšou krajinou pred desiatimi rokmi či štyrmi rokmi, to bolo Macedónsko a tak ďalej. Akým spôsobom E, zabezpečíme, že dôjde k pokroku v celom regióne a že sa nám to podarí z, e- z európskej perspektívy. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi pekne vám ďakujem, vážení kolegovia, za celú škálu otázok. Pán minister, nech sa páči, máte presne 10 minút na vaše odpovede a my sa na ne už tešíme. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za všetky položené otázky. Nie je jednoduché odpovedať na otázky e, tým, ktorí poznajú našu situáciu. Ja sa samozrejme pokúsim o odpoveď e, za tých vyčlených 10 minút, ktoré mám. Pán Tenok predstavil veľmi komplexný obraz našej krajiny, veď napokon je autorom návrhu uznesenia a pán Tenok sa pýtal, či GRU dôstojníci boli zapojení do týchto otázok a akým spôsobom to bude mať dosah na naše diplomatické vzťahy s Ruskom. Samozrejme, ruskí dôstojníci, ruskí pracovníci mm, vylúčujú, že by nejakým spôsobom boli zapojení um, do tejto situácie keď sme ich požiadali o pomoc pri vyšetrovaní s tým, že by sme využili tzv. medzinárodnú právnu prá- pomoc. Potvrdili nám, že títo osoby sú ich občanmi a ich pasy sú práve. Neskôr potom, vďaka poľským priateľom a spojencom, naša prokuratúra zistila, že jedno zmien nie je pravé a že to bolo druhé iné meno bývalého diplomáta vo Varšave, ktorý, ktorého vyhostili za ilegálne aktivity počas e, jeho služieb v danej krajine. Naozaj máme ťažkosti s dokazovaním, e, kto dal príkaz, alebo ako to celé prebehlo. Súviselo to um, či mal Kremel niečo dočinenia, alebo či to bolo tak, ako tvrdí ruská strana, že tieto osoby nepatria, nie sú súčasťou žiadneho štátneho orgánu a ak sa niečo dopustili, tak to nemá nič dočinenia s ruským štátom. Bohužiaľ, bohužiaľ všetky tieto činnosti, tieto aktivity eh, eh, sa prekrývajú aj s ďalšími aktivitami, ktorí sa snažia zasahovať do našich eh, otázok, snažia sa ovplyvniť, akým spôsobom budeme rozhodovať v našich suverených otázkach. Ja nemôžem teraz povedať, že je to na 100% poprepájané, ale uh, Myslím, že musíme byť trpezliví a poskytnúť čas našej špeciálnej prokuratúre, aby mohla ísť so, s prípadom na súd a aby sa da, dať im čas, aby hľadali odpovede na to nielen kto bol tvorcom, ale kto dal na to príkaz. Mm, pokiaľ ide Mm, pokiaľ o tieto osoby, boli popísané ako osoby, ktoré patria k ruským krúhom, ale počas posledného vyhlásenia e, sme sa dozvedeli, že patrili k spravodajským službám, čiže poukazuje to na možnosť e, zapojenia GRU. Pokiaľ ide o údaje o týchto osobách, e, ktoré sme získali od našich spojencov, už zdá sa, že by to mohla byť tá správna odpoveď. My sa my sa naozaj snažíme o dobré vzťahy so všetkými krajinami vrátane Ruska, ale ne, nemôžeme obetovať naše strategické národné záujmy. Rozhodnutie stať sa členom NATO a EÚ nebolo náhlým rozhodnutím. Je to súčasťou našeho úsilia od roku 2006, je to v našej ústave. Um, blok, po, podporil nezávislosť Čiernej hory v roku 2006 a pokiaľ ide o otázku, čo sa stane s Čiernou horou, ako bude vyzerať toto krajina, keď bude nezávislá a tak ďalej. E, diskutovalo sa o členstve v oboch kluboch EÚ a NATO a táto otázka bola, zastávala prominentné miesto na našej agende, čiže my sme sa, naši voliči sa rozhodli pevne sa rozhodli o smere, ktorým sa máme uberať. My sme nikdy nezvažovali členstvo EÚ a nepovažovali sme členstvo my sme, my sme vždy chceli byť členmi, pretože je to dôležité pre demokraciu a tak ďalej. Čiže preto je ide o viac, než e, stať sa členom týchto dvoch organizácií. Nedokážeme obetovať, nemôžeme obetovať tieto záujmy. My rozumieme záujmom aj iných krajín, rozumieme aj tomu, že Rusku sa možno nepáči rozširovanie EÚ aj v oblasti Balkánu, ale máme naše národné záujmy, musíme o ne bojovať, ak sa dá pomocou dialógu, s tým, že sa snažíme o dobré vzťahy so všetkými krajinami a snažíme sa o spoluprácu aj pri prebiehajúcom vyšetrovaní tejto konkrét, tohto konkrétneho extrémne komplexného prípadu. Pokus o prevrat, pokus o, vraž, o atentát v krajine, ktorá je na Prahu členstva v NATO. No už to, sa, to je veľmi závažná vec a spoliehame sa na pomoc každého, kto pán, pán Kukan popísal pomerne presne, čo sa deje v našej krajine. A ja si myslím, že jeho indikácie o o našej orientácii stať sa e, členom NATO v geopolitickom kontexte, v širšom geopolitickom kontexte. Um, to bolo všetko veľmi správne. Ja si myslím, že tým, že som odpovedal na predchádzajúcu otázku, som už odpovedal na to, prečo musíme bojovať e, za naše dlhodobé národné záujmy. Um, um, väčšina populácie vníma Čiernu horu takýmto spôsobom, ale ja chcem len pripomenúť, že všetky parlamenty od roku 2006 eh, vždy, vždy boli väčšinovo za členstvo v NATO a je tomu presne aj teraz tak. Pán Picuál sa spýtal na to, aký je stav vyšetrovania a ako vyzerá stabilita na západ, v oblasti západného Balkánu, ako komunikujeme s občanskou spoločnosťou v otázke na to. Ja som pomerne pom- podrobne vysvetlil, kde sa práve nachádzame vo vyšetrovaní. Je tu možnosť, že ani ja neviem všetky podrobnosti, nakoľko špeciálny prokurátor má možno nejaké dôkazy s ktorými potom ktoré potom predloží na súde. Špeciálny prokurátor um, usilovne na tom pracuje a je presvedčený, že tie, tieto osoby sa snažili o e, prevrat našej krajine. My vieme, poznáme vyhlásenia tých, e, s ktorými mm, sa realizovala dohoda o priznaní viny. Vieme, čo sa stalo v Srbsku. Náš e, špeciálny prokurátor sa domnieva, že niektoré osoby, bohužiaľ z e, černohorských politických strán, boli tým či oným spôsobom zapojení. Ale všetko to bude musieť ešte pred súdom samozrejme predložiť a bude musieť predložiť dôkazy. Uvidíme, Uvidíme, ako sa to bude ďalej odvíjať. Ja súhlasím s vami, že stabilita na západnom Balkáne nie je práve v ideálnej forme. Nesmieme, nesmieme podceňovať eh, potenciál eh, toho, že môžu vzniknúť problémy či nezrovnalosti. Doplnil by som len toľko, Balkán sa nachádza na križovatke geopolitických eh, záujmov a mnohí aktéry a, a je v hľadačiku tých, ktorí neboli zapojení eh, do našich eh, záležitostí od začiatku alebo od konca 90. rokov. ak sa niektorí z týchto aktérov zapoja do našich záležitostí, tak to vždy sťaží situáciu. Myslím, že takto znie časť odpovede, prečo narastá nacionalizmus opäť a prečo dosial sa nemôžeme tešiť plnej stabilite a prosperite. Ja by som povedal, že potrebujeme inovatívnejší a in, inovatívnejšie a proaktívnejšie zapojenie samotnej Európskej únie, aby nám pomohla nájsť spôsob e, integrácie viacerých krajín, teda nielen Čiernej hory, um, ale aj ďalších prebehla intenzívna kampaň ohľadne na to, kde bola zapojená občianská spoločnosť, ale nová situácia je taká, že časť občianskej spoločnosti pod, podporil, tá, časť občianskej spoločnosti podporila na to, ale časť um, nepodporila. Pán a vedie teda kampaň proti NATO. Pán Radoš veľmi múdro poukázal na to, že by sme mali hľadať spôsob, ako sa vymaniť z týchto rozdielov ohľadne na to, ako sa vymaniť z rozporov v rámci vládnej politiky, opozičnej politiky a že by sme sa mali snažiť o budovanie mostov. Pokiaľ ide o náš vzťah s opozíciou a rozpory, Tie, tie tu vždy boli, ale nezabúdajme na to, že opozícia v Čiernej hore je, respektíve tých, tých strán je veľa a každá z nich má svoju agendu. Niektoré z nich plne podporujú členstvo v NATO a vrátia sa do parlamentu, keď bude hlasovanie k ratifikácii. Niektoré z nich sú umiernené, pokiaľ opozíciu voči NATO, ale niektoré z nich sú veľmi silnými oponentmi na to a chtiac nechtiac zohrávajú úlohu akýchsi ich zástupcov ruskej strany v našej politike. Ak zvážime všetky tieto rozličné štruktúry našej opozície, ten kontakt vždy existuje a vláda realizovala niekoľko ponúk a sme ponúkli účasť niektorým končným stranám vo vláde, aj niektoré sa zúčastnili. Viete, že to pred, pred voľbami tomu tak bolo. A pokiaľ ide o požiadavku nových volieb, už e, voľby boli vyhodnotené ako slobodné zo strany všetkých medzinárodných pozorovateľov, vrátanie vl- americkej vlády, ako som uviedla aj zo strany, uviedol aj zo strany OBSE a ODIHR. Um, ehm, opozícia je jediným subjektom vo, vo svete, ktorá upiera slobodný charakter našich volieb. Je veľmi ťažké teraz po tom všetkom povedať, dobre, vo voľby neplatia, budú nové. Myslím si, že by to bola... Myslím si, že by to nebol dobrý príklad e, pre budúcnosť, e, ak by potom niekto povedal, dobre, my sme prehrali voľby a zorganizujeme preto nové. Situácia je takáto. Na druhej strane však budúci rok budú prezidentské voľby a obecné voľby v 14, 14 volebných oblastiach. A takže ak e, opozícia bude úspešná, tak nemusia ani potom žiadať o ďalšie všeobecné parlament. Pani Lunaček e, sa pýtala napríklad na výber WhatsApp, e, prečo došlo k blokovaniu v deň volieb. Bolo to rozhodnutie našej nezávislej telekomunikačnej agentúry, nakoľko E, web stránky boli atakované odkazmi, ktoré urážali naše menšiny a jednoducho to bolo netolerovateľné a preto sa naša vládna agentúra, preto sa nezávislá agentúra rozhodla, že preruší tieto stránky na pár hodín. Je to nezávislý orgán a konali na základe toho, čoho svetkami boli počas monitorovania aktivity v rámci internetu. Ja myslím, že neexistujú žiadne dôkazy, že by to malo nejaký dosah na výsledky volieb. Pokiaľ ide o spomínané e, Skaderské jazero, tak e, je tu špeciálny e, dokument dva turistické komplexy a keďže je to oblasť Ramsa, všetky otázky týkajúce sa tohto jazera sú v sú riešené i dopadovými štúdiami na životné prostredie, takisto štúdie hydrologických e, aspektov oblasti. Všetky tieto dokumenty dostali príslušné inštitúcie, diskutovalo sa to vo verejných diskusiách, použili sa relevantné právne e, postupy. Agentúra pre ochranu životného prostredia dala povolenie SIA kde ide o e, odstraňovanie negatívnych dopadov na životné prostredie vzhľadom na citlivosť, citlivú povahu oblasti. E, povolenie bolo vydané v marci 2015 a prípravné práce začali v roku 2016. Pokiaľ ide o demarkáciu s Kosovom, veríme, že naša práca sa urobila že sme e, ratifikovali protokol v parlamente a teraz je to otázka e, vládnej opozície a vzťahy v parlamente. Vláda samozrejme silne podporuje demarkáciu v súvislosti s medzinárodnými dohodami a my čakáme e, trpezlivo na rozhodnutie o tejto otázke v rámci kosovských inštitúcií. Pokiaľ ide o vzťahy s Chorvátskom a otvorené otázky, ktoré máme. Máme výbornú spoluprácu s Chorvátskom vo všetkých oblastiach takmer. Vždy sme boli veľmi vďační eh, za to, že našu EU cestu Chorváti podporovali. Z tej strany sme dostávali veľkú podporu nielen pre EU, ale aj pre NATO. Všeobecná dohoda na vyriešenie všetkých otvorených otázok, ak by sa dalo, tak bilaterálnymi konzultáciami. Ak to nebude možné, tak e, vzájomnou dohodou o zaslaní na príslušnú súdnu inštanciu. Myslím si, že pri riešení našich e, otázok e, nebudeme mať problém. Neviem, či som odpovedal e, všetky otázky. Ak mi nejaké e, ostali otvorené, tak nebol to zámer. Ak, mi, ak som naozaj vynechal niečo dôležité, pripomente mi to a rád sa pokúsim to zodpovedať znova. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne, e, pán minister Narmanovič, za vašu návštevu v našom výbore. Môžete samozrejme zostať i pri ďalšom bode, ktorý by vás mohol zaujímať. Myslím si, že to bola e, veľmi hodnotná rozprava. A teraz bod 5 programu, kde ide o práve správu komisie e, o pokroku Čiernej hory za rok 2016. Slovo má pán Tenok. K tomu bola už výrazne, e, dôraz, teda výrazná rozprava. Takže len kratočké poznámky, pokiaľ ide moju správu. Chcem poďakovať kolegom z výboru za ich podporu a spoluprácu pri príprave kompromisných návrhov. Mnohé z obav odzrkadľujú podobné obavy e, ako v minulých rokoch. Ja som bol spravodajcom, som spravodajcom už po 7 rokov. Je zjavná potreba vytvoriť e, silný, e, silné záznamy o prípadoch e, korupcie a tak ďalej, takisto prostredie, ktoré podporuje slobodné médiá, sú tu stále správy o zastrašovaní novinárov. Taká kritika musí byť vnímaná v kontexte celostnom Čierna hora sa snaží inkorporovať do domácej legislatívy aký Európskej únie, pokiaľ ide o vstup do EÚ, ako som už povedal, e, zostáva to príbeh optimistický. Hovorím to opakovane po 7 rokov, takže napriek tomu je to dobre povedať. Malá krajina, ktorá sa výrazne usiluje a ktorá má pred sebou osobitné výzvy, ako povedal pán minister zahraničných vecí, pokiaľ ide o spomínané vyšetrovania. Správa tiež hovorí o voľbách z minulého roka. Záverečná e, správa OBS e bola veľmi jasná, pokiaľ ide o všeobecné základné slobody, úsilie opozície diskreditovať tieto voľby terajším bojkotom parlamentu nie je priateľný. Poviem to, hovorím to celkom kategoricky. E, pokus o atentát, pokus o prevrat, e, teda útok na bývalého premiéra a pokus o prevrat, to je samozrejme veľmi znepokojivé, ale uvidíme, ako vlastne dopadnú príslušné procesy obvinených osôb. Toto zaznieva i v mojej správe, aby ten postup bol čo najtransparentnejší. Verím, že diplomatické úsilie na toto zisťovanie vzhľadom na medzinárodné dopady, ktoré by mohli z toho vzísť, treba takto vnímať je tu čoraz e, narastajúcejšie počet dôkazov implikácie vonkajších zásahov iných vlád. Nedávne správy e, v našej krajine ukazujú, že e, všetci členovia NATO podporujú tú tézu, že pri tomto pokuse o prevrat boli, bolo úsilie zvonka, Musíme samozrejme poblahoželať e, krajine k jej pokračovaniu atlantických, e, severoatlantických úsilia a úsilia e, o vstup do EÚ a verím, že zajtra bude veľká väčšina hlasovať za túto správu. Ďakujem. Ďakujeme, pán Tanok. Na tento bod máme 7 minút. O hodinu sme o Čiernej hore diskutovali, takže možno tieňoví by mohli byť tak struční, ako sa len dá. Teraz má slovo e, pani Majer za medziparlamentnú delegáciu. Hovorím v mene pani Doc. Chcem poďakovať tieňovým za vynikajúcu spoluprácu. Našli sme dobré kompromisy v mnohých oblastiach a táto správa víta e, záväzky Čiernej hory a odhodlanosť na ceste k integrácii. Hovorí sa tu o výzvach, takisto treba hovoriť o obetiach e, rodovo motivovaného násilia, treba eliminovať prekážky, ktoré sú v ceste e, e, integrácii Rómov, takisto bytová otázka a tak ďalej. Zlepšiť by sa dal odsek 12 keďže nedávne e, výskumy hovoria o tom, že kvôli sexuálnej orientácii sú dôkazy o násilie. V plenárnej fáze potom predložíme pozmeňujúci návrh. Vstup do EÚ je veľmi zložitý, ale ľudia neustále opakujú, ako si oceňujú vysokú mieru ochrany životného prostredia a ľudských práv, preto treba podporovať ambície Čiernej hory Teraz na minútu každý deňový spravodajca, pán Kovačev. Ďakujem za vašu prítomnosť, takisto pán minister a bol vyslanec. Sme presvedčení, že Čierna hora na Západnom Balkáne je úspešným príbehom a dúfam, že to taký ostane. Posledné mesiace však ukazujú vývoj e, a zvyšovanie napätia na Západnom Balkáne. To všetko nám pripomína, že veci nemožno brať za navždy zaručené. Treba naozaj podrobne sledovať vývoj v krajine, aby demokratické postupy zostali rešpektované. Verím, že jedno z najdôležitejších posolstiev správy je to, že vyzývame radu, aby zrýchlila rokovanie s Čiernou horou a otvárala e, ďalšie, zrýchlene otvárala ďalšie kapitoly v roku 2017. Zhodli sme sa tiež e, na tom, aké obavy spôsobil pokus o prevrat. Tento postup v regióne by totiž mohol viesť k ďalšej destabilizácii západného Balkánu. Vítame proaktívnu účasť Čiernej hory v dobrých susedských vzťahoch. Ďakujem. Pán Picula na minútu mene pána Andrulakisa chcem poďakovať pánu Tanokovi za jeho postup, konštruktívny. E, zhodli sme sa na 18 kompromisných pozmenujúcich návrhoch. Chceme doplniť ešte aj ústny pozmenujúci návrh 192, ktorý by odzrkadlil najnovšie migračné vývojové tendencie. Schengen hlavne a stratégiu na integrovaný manažment e, migrácie. V tejto veci e, verím v vašu podporu. Pán Radoš teraz. Ďakujem. Tiež chcem poďakovať pánu Tanakovi za veľmi vyváženú e, správu. Chcem zvyzdvihnúť to, že pozmenujúci návrh číslo 4 je dobre sformulovaný, ho- hovorí o štátnom prevrate. Toto je poprvýkrát, kedy Rusko organizačne zasahuje do domácich vzťahov krajiny. Vítam teda skutočnosť, že kompromisný návrh vyzýva, aby komisia a členské krajiny zisťovali skutočné pravdu a práve túto e, udalosť brali vážne, mohla skončiť oveľa horšie. Slovo má pani Lunaček. Tiež by som veľmi rada poďakovala spravodajcovi za skutočne dobrú prácu a spoluprácu s nami. Mám tu dva body, kde nie som až taká spokojná. Jedna vec to je to, že všetky tie veci sme naviazali na vzťahy s Ruskom a ten, a takisto ten pokus prebrať všetko do jedného odseku. Malo by to byť trošku odlíšené. E, Rusko zasahuje nielen v Čiernej hore, v juhovýchodnej Európe, naprieč Atlantikom. Je to realita. Dať to však len do jedného odseku, nie, nie. E, videla by som to inak, ale aby sme videli do podrobnosti, čo sa udialo cez volebný deň. Nakoniec to však správe je. Bola by som tiež uprednostnila, keby sme viac rozlišovali medzi vstupom do NATO a do EÚ. To sú dve odlišné veci. Černá hora samozrejme chce vstúpiť do obidvoch, to treba rešpektovať, ale my by sme mali viac rozlišovať ako parlament ale myslím si, že sme našli dobrú dohodu. Takisto environmentálna a ekologická strana, časť sa udiala veľmi dobre v poslednej dobe. Teraz má slovo pán Castaldo. Future. Ja len zopakujem to, čo už bolo povedané ohľadne obav ktoré vyplývajú z polarizovanej politickej atmosféry. My sme povďační správodajcovi za prácu na tejto správe, najmä pokiaľ ide o tému e, korupcie, žiada, aby, aby agentúra na boj proti korupcii mohla pokračovať vo, vo vyšetrovaniach pokiaľ ide o slobodu vyjadrovania, chceme doupresniť jeden e, bod. E, Treba zaviesť legislatívu, aby, um, aby aby bol zabezpečený prístup do databáz. Ja to uzatvorím tak, že um, treba si pripomenúť, ako hovorila pani Lunáček, že pristúpenie k EÚ a pristúpenie k NATO sú dve rozličné veci, ktoré môžu postupovať paralelne, paralelne ale nemajú rovnakú dôležitosť. Čiže chceme zdôrazniť, že úsilie by sa malo koncentrovať najmä na e, integráciu do EÚ. Ďakujem. Thank you. And finally... Ďakujeme. A na záver pán Kukan. Ďakujem. Je na mieste vyjadriť naozaj e, našu vďaku pánu Tanakovi za jeho odhodlanú, kompetentnú prácu na tejto problematike. Chcem podporiť, viaceré kompromisy sú veľmi dobré e, naformulované 18, ktorá sa týka oktobrové, oktobrových volieb, kde chceme vlastne vyjadriť podporu vyšetrovaniu, e, vyšetrovaniu v smysle e, čiernohorského práva medzinárodných štandardov. Tu vítam kompromisy 3 a 4. Veľmi dobre naformulovaný paragraf odsek, pokiaľ ide o znovu otvorenie dialogu v parlamente v kompromisi C číslo 5. Ďakujem. And now I would like to give the floor to the commission Ďakujem a teraz dávam slovo na krátke komentáre komisii. Pán Hackleitner. Sure, Ďakujem vám pekne, veľmi stručne, keďže prebehla už dlhá rozpráva. Využijem prítomnosť pána ministra. Vážim si vašu stálu podporu, e, e, technická pomoc, ako aj finančná pomoc. Takisto by som chcel poďakovať spravodajcovi pánu Tanakovi, ktorý veľmi dobre pozná e, čiernu horu. Jeho správa je veľmi vyvážená a kompromisné pozmeňujúce návrhy dávajú naozaj dôraz e, tým správnym smerom. Zdôrazňuje sa potreba prekonania terajších politických e, problémov smerom k demokraticky zvolenému fungujúcemu parlamentu. Vyzdvihnem ešte ďalší bod, a to je skutočnosť, že si vážime, že Čierna hora sa prispôsobuje európskej politike že je konštruktívna, pokiaľ ide o celý západobalkanský región. Pokiaľ ide o prístupové rokovania, spomenulo sa, že e, v tomto ohľade Čierna e, hra je e, dobrým príbehom. Správa správne zdôrazňuje, že uchopiteľné výsledky v oblasti právneho štátu len pomôžu celkovému tempu rokovaní inštitucionálne zmeny fungujú a treba vytvoriť e, dobré výsledky v boji proti organizovanému zločinu. Ďakujem pán e, predseda, ďakujem i správodajcovi. Ďakujeme. Ďalšie ešte poznámky alebo komentáre. Nie je tomu tak. V tom prípade oznámil, zajtra o 9. ráno sa bude v tejto správe hlasovať. Ďakujeme vám, pán minister. Thank you. Bye bye, Ambassador. Thank you. Uh, we now come to... Teraz sme pri bode číslo 6, správa o správe Komisie o bývalej Jugoslavinskej republike Macedónsko za rok 2016. Viacero odložených termínov uh, uh, volieb nakoniec sa uskutočnili v decembri 2016, prebehli e, uh, riadnym spôsobom odovzdám slovo našemu spravodajcovi, ktorým je pán Ivo Weigl. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Táto správa je podobná, by mohla byť podobná ako správa z minulých rokov. Nič zásadne sa nezmenilo v kandidátskej krajine. Macedónsko okrem toho že krajina upadla do politickej krízy, no a táto, táto správa e, vznikla v období politickej krízy s účelom pomôcť prekonať túto krízu. Ja by som rád zdôraznil, že pri, záchra- pri riešení politickej krízy v Macedónsku e, spolupracovala Európska komisia a Európsky parlament. Veľký dôraz sme kladli na to, aby v budúcnosti e, vzťahy boli založené na demokratickom základe. Má tí zobrali dokumenty ako správa Príbereva a zoznam nevyhnutných reformných priorít. Dnes sa nachádzame v situácii, keď čakáme na sformovanie macedonskej vlády. Po voľbách, ktoré sú, boli zhodnotené ako priateľné z hľadiska demokratických štandardov, a tak sa pribrzdil proces, no a, a bolo už veľmi veľa času kedy sa formuje vláda. Za ostatné dva dni eh, sme zaznamenali eh, dve ke výzvy macedonským politikom, aby prekonali krízu. Jedna výzva, eh, jednu výzvu predložila komisia a jednu výzvu včera NATO. Myslím, že je dôležité, aby politické aktéry Macedónsku, ktorí sa zaviazali, že záujmom krajiny dajú prednosť pred záujmami jednotlivcov a politických strán, je na čase, aby tento záväzok aj splnili. Do sformovania, vláda sa musí sformovať a, to, ak je to možné, čo najrýchlejšie demokracii sa o zostavení vlády a rozdelení mandátov rozhoduje vo voľbách. Situácia v Macedónsku dnes jasná existuje Existujú strany, ktoré môžu sformovať vládu a majú väčšinu v parlamente. Ja by som sa rád v mene všetkých, ktorí pracovali na tejto správe a ktorí sa venujú riešení krízy v Macedónsku, chcel pridať výzve, aby sa sformovala vláda. A to je momentálne najdôležitejšia vec. Keď hovoríme o správe, tak obsahuje viacero klasických eh, konšta, konštatovaní o, eh, o nevyhnutnosti reformy súdnictva, médií, boj proti korupcii, regionálna spolupráca, dobré vzťahy so susedmi a zlepšenie legislatívy o a, eh, prilákanie cudzích investícií a tak ďalej a tak ďalej. Dôležitá je, že kríza môže zhoršiť situáciu v krajine, vzťahy medzi obyvateľmi a za to nesú zodpovednosť a všetky strany a všetci politici. Ďakujem pekne Ivo Vajvo. Opätovne sme pod časovým tlakom a aby som chcel požiadať, aby všetci rečníci hovorili maximálne minútu. A ako prvý samozrejme Alojze Peterlo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja tú pripomienku, ktorú som prednesol v predchádzajúcom bode, tak tá platí um, samozrejme aj pre Macedónsko a dúfam, že sa sformuje vláda na takom programovom základe, že sa nestane to, o čom hovoril spravodajca Weigel, ktorý veľmi zodpovedne pracoval správu. A ja som presvedčený, že Európska únia, ja som rád, že Európska únia sleduje situáciu. Videli, vidíme, prečo sa nesformovala vláda na prvý pokus ešte nie je úplne jasné, či na druhej programovej programov základe, na druhý pokus bude vytvorená vláda. No a ja sa pridám k tomu, čo povedal aj čo povedala spravodajca Vargo, cieľ dosiahneme, Keťa, kľúčové politické síly v Macedónsku uh, nájdu spoločného menovateľa a budú sa snažiť zlepšenie situácie v krajine. Ďakujem pekne a teraz tu nekelam. Ďakujem pekne a teraz v mene skupiny EPP by som rád povedal a ďakujem kolegovi Vajglovi za vynikajúcu spoluprácu. Zhodneme sa na hlavnom bode, myslím, že hlavným bodom, hlavným signálom je, že musíme byť konštruktívni, nájsť rovnováhu medzi kritikou, oprávnenou a, povzbudením. Pre mňa je to veľmi dôležité, aby táto správa vyslal jasný signál, že predstupové rokovania musia byť zaručené na základe splnenia nevyhnutných podmienok a že bilaterálne rozpory sa nemôže využívať a zneužívať na, tomu, tomu, na to, aby sa bránilo prestupovému procesu na Západnom Balkáne. Nemôžeme plýtvať časom, pretože inak vákum a, no teda iné európske politiky. A na to nesmieme zabúdať teda. Zhodli sme sa na hlavných kompromisoch a myslím, že niekedy je Trošku vidieť, či môžeme predpisovať eh, krajine nejaké riešenia. Som rád, že sme sa dohodli na tom, ako pokr- pokračovať. Eh, no a tiež sme sa poď, po, tiež sa nám podarilo vyhnúť sa niektorým opakovaniam. Ďakujem pekne. Pán Picula. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem kolegovi Vajglovi a ostatným kolegom za konštruktívnu spoluprácu. Návrh správy obsahuje dôležité skutočnosti a je druhé stanovisko tejto krajine, ktorá je poznačená vnútornými rozpormi, kompromisné návrhy. E, text ďalej zlepšili. Parlamentné voľby. Dobre, e, vďaka snahám EÚ a vďaka týmu e, poslancov, ktorí dosiahli dohodu pržina z pržiny, no a spotok e, príboh volieb a výsledku a e, situácia pre obyvateľov je ťažká, ako povedal pán Hán, zmeny v demokratickej spoločnosti sú normálne a, a treba ich akceptovať, keď sú um, v tých demokratických voľbách momentálne. Má dosť podpisov, to znak ďalšie demokratizácie. Ja dúfam, že bude čo najskôr vytvorená vláda a že nezačneme ďalšiu politickú diskrimináciu. Ďakujem pekne, Charles Stanok. Ďakujem pekne, pán predseda. EKR samozrejme víta a pokrok, ktorý dosiahlo Macedónsko na ceste do EÚ a samozrejme úspešný. Čiže voľby sme si brali 16 a No, lutujeme, že vláda ešte nebola sformovaná, dúfam, že čoskoro to bude. No a tu citlivá situácia interetnická aj vďaka ukáži tlakom, no ale som rád, že bola prijatá bulharská bilaterálna dohoda, že boli to isté problémy s bulharským susedom teda v minulosti kvôli záležitosti siahajúcim až do prvej svetovej vojny. Čo sa týka našej skupiny, tak my lutujeme, že stále je zablokované otvorenie rokovania. Ja už neviem, koľko rokov to je, kedy však Macedánsko stalo kandidátskou krajinou, už to musíme minimálne 10 rokov. Čiže to otázka mena a názvu z Grécka. Dúfam, že sa podarí nájsť e, kompromis priateľný pre všetky strany. A my samozrejme podporujeme správu pána Vajgla, ktorá je vynikajúca. Ďakujem pekne. A teraz pán Castaldo. Ja, ja. Thank you, chair. Grazie. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcem e, poďakovať a poblahopriať kolegovi Vajglovi. Správa je dobre vybalansovaná. Pokiaľ ide o Macedónsko a situáciu po voľbách v decembri, no už toto predstavuje trošku problém a ide, treba pri, pripomenúť, že treba náležite implementovať všetky záväzky z dohody z Pržina a už e, pokiaľ ide potom o otázku rovnosti pohlaví, chcem, chcem počiarknúť e, to, že niektoré z predpisov, pokiaľ ide o rovnosť príležitostí, nemajú ideálnu úroveň implementácie. A preto treba pracovať ďalej na tejto otázke, zavádzať programy. Treba samozrejme mať na pamäti aj e, etnické menšiny a tak ďalej. Ďalej je tu otázka justičnej nezávislosti, otázka špeciálnej prokurátory. Tieto všetky aspekty sú zakotvené v správe a my pochopiteľne podporíme a budeme hlasovať za správu pána Pekla. Ďakujem. No, no, rečnícky zoznam je ukončený. Už sme teda rečníci, Galer, Falkenstein, Kukan ale ďakujem pekne, pán predseda. Keď sa chceme úplne baviť o Macedónsku, treba skonštatovať, že a, veľká časť problémov by neexistovala, keby sme krajinu ešte rokov nechali vyhľadovať okrý pán Mitsutakis sa zlyhal pri riešení, hľadanie riešení tejto otázky, tak Grécko a, svojou politikou prispieva eh, k problémom, problémy, ktoré sú s Bulharskom, by sa neobjavili asi a teraz zrazu albánsky politik vyzýva albánske menšiny, albánsku menšinu pozíciám, ktorá stanoviskám, ktoré sú nepriateľné. Ja myslím, že my sme spolu zodpovední na situáciu v krajine a Možno krajina sa nakoniec orientuje na Rusko, tým nemôžeme prislúbiť nič eh, konkrétne, ale my musíme uznať, čo sme urobili my. Teraz k Fleckenstein len tri veci na doplnenie eh, k tomu, čo povedal už pán Pikula. Eh, prvú vec povedal pán Galer, áno, skutočne treba si priznať vlastné viny. My sme prispeli k tomu, že všetko doteraz sem bežal tak, ako malo. A po druhé, ja by som chcel využiť túto diskusiu na dve pripomienky na adresu mojich vlastných priateľov Macedónsku. Poprvé, bývalý premiér nezískal väčšinu. Berieme na vedomie. No a teraz za druhá strana, naša strana, naša strana má šancu Ja si nie som istý, či sa máme zahrávať s myšlienkou menšinovej vlády. Aj keď sa nás to netýka, potrebujeme tam jednoznačnú vládu. A ďalšia vec, vláda bude mať uznanie, keď tú druhú stranu zapojí do diskusie, pretože problémy, ktoré Macedónsko musí vyriešiť, sa nedajú vyriešiť 61, s pomocou 61 hlasov, bez ohľadu na to, na ktorej strane. Ďakujem pekne. No a na záver Eduard Kukan. Ďakujem pekne, pán predseda. E, ja by som chcel poďakovať kolegovi Vajglovi za prácu na tejto správe a kompromisné návrhy. Ja myslím, že táto správa mala ukázať macedónskym politikom, ľuďom, že cesta do EÚ je stále otvorená. Ja myslím, že to je kľúčové pre krajinu, aby nestratili smerovanie a pokračovali smerovanie do EÚ. Myslím, že tento signál je veľmi dôležitý, hlavne po voľbách pre proces formovania novej vlády. Ja súhlasím s väčšinou kompromisných návrhov, avšak, ako som už povedal, nerobme si dobrú službu ako parlament a EÚ, keď využívame našu pozíciu na presadzujeme národné záujmy v regióne s ohľadom na veľmi krehkú, potenciálne explozívnu atmosféru v krajine, musíme byť veľmi zodpovední vzhľadom na to, čo zajtra príjmeme v našom usnesení a musíme sa vyhnúť akýmkoľvek nerealistickým alebo dramatickým tlakom akýchkoľvek politických síl v Macedónsku. Ďakujem pekne. No a teraz by som rád dá slovo zastupca Vigenier, pán Kalen. Je tu? Áno, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, vážené poslanky, neposlanci. Komisia by tiež chcela poďakovať pravdacovi pánu Vajbovi za návrh uznesenia, čo reflektuje naše zistenia zo správy roku 2016 a ďakujeme za navrhované zmeny. No a keďže strany sa snažia vytvorenie vlády, tak podpora Európskeho parlamentu ďalších inštitúcií je veľmi dôležitá, aby sme vyslali jasný signál krajine. Komisár Hahn vydal cez víkend stanovisko a niektorí z vás o ňom už hovorili. Je veľmi dôležité, aby vláda bola čo najskôr vytvorená, ale rovnako je dôležité trvať na implementácii v všetkých častiach politickej dohody, ktorú prosredkovali sme medzi jednotlivými stranami. A ja pozorňujem na a, orgán generálneho prokurátora, ktorý potrebuje časa a naplnenie svojich úloh. No a na záver by som rád ešte spomenul o odporúčanie komisie, o ktorom hovoril viacerí z vás, a komisia by chcela podporiť všetky snahy, na to, aby sa táto krajina dostala späť na cestu do EÚ a podporiť a angažovať sa za orgánmi. Budeme ďalej úzko monitorovať situáciu a Európsky parlament a Rada budú pravidelne informované o aktuálnej situácii. Ďakujem pekne. Chcel by ešte niekto sa vyjadriť? Spravodajca, jasné, alebo Ivo Weigl. Ja by som rád poďakoval všetkým tieňovým spravodajcom za vynikajúcu spoluprácu, e, v duchu spolupráce, dôvery. Sme prediskutovali všetky náročné otázky, ktorým sme sa zaoberali v tejto správe. Rovnako ďakujem sekretariátu, hlavne pánu Petrovi Batajovi. Je mi ľúto, že možno naposledy sme spolupracovali na správe. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Ivo Weigl. Hlasovať sa bude zajtra ten 9 do 10.15. O tejto správe sa bude hlasovať pravdepodobne 9.20. No a teraz sa dostávame k bodu číslo 7. Správa komisie o Srbsku za rok 2016. Ak vám to nebude vadiť, tak ja teraz vystupujem ako správodajca pre Srbsko a poviem pár slov na úvod eh, k tejto téme. Ja som dostal 325 pozmeňujúcich návrhov k tejto správe. Tých 325 návrhov po prvé správe som za zvodol Belehradu. A, som bol v januári. A stretol som sa s predstaviteľmi vládvy, s predstaviteľmi opozičných strán, občianskej spoločnosti a intenzívne som hovoril tiež s veľvyslancami našich členských štátov, aj s našej delegácie Michaelom Davenportom, kolegyne, kolegovia, väčšina pozmeňujúcich návrhov, ktoré ste predložili, sa týkala práv menšín, právneho štátu, médií. Pred dvoma týždňami myslím, že to je uskutočnilo veľmi dobré zasadnutie s tými spravodajcov v Štrásburgu. Dohodli sme sa, že táto správa bude čo najvážnejšia a najpresnejšie, čo sa nám podarilo, myslím. Dohodli sme sa na 18 kompromisoch a okrem no, rôznych názorov na niektoré politické aspekty v tejto krajine sa zhodneme na to, že je dôležité, aby sme povzbudili Srbsko, aby ostalo na ceste eh, do Európskej únie a súčasne eh, treba hľadať ešte miesta na zlepšenie v niektorých politických oblastiach. Pár hodinami Kapitola 20, eh, podnikateľská medzinárodná politi- eh, polit- priemyselná politika a kapitola k vzdelávaniu boli otvorené tu na medzivládnej konferencii v Bruseli. 24 bola provizorne aj zatvorená. To znamená, že teraz je otvorených 8 kapitol a kapitola 25 výskum a vývoj a 26, eh, ako som práve uviedol, boli provizorne uzatvorené. Ide o veľmi dôležitý krok eh, tejto krajiny smerom k členstvu v Európskej únii a ja si myslím, že je to zaslúžené uznanie za pokrok, ktorý sa im podarilo dosiahnuť počas uplynulých rokov. Ale my ako parlament eh, sme vždy jasne hovorili, že na to, aby eh, sa krajina mohla pohnúť dopredu, treba zabezpečiť udržateľný pokrok v oblasti právneho štátu 24-25, ako aj v oblasti kapitoly 35, dialog s Kosovom, že je dôležité zabezpečiť pokrok v týchto kapitolách. A práve v tomto kontexte je veľmi dôležité, aby reformy naďalej pokračovali aj po prezidentských voľbách, ktoré sa udejú v apríli. Presný deň volieb ešte oznámený nebol. V týchto turbulentných časoch e, na, chcem zdôrazniť e, dôležitosť dobrých susedských vzťahov a zmierovania v tomto regióne. Pred pár pred pár týždňami výbor AFET zorganizoval veľmi dobrú diskusiu ohľadne situácie v krajinách Západného Balkánu. Mnohí z nás vyjadrili narastajúce obavy ohľadne otázok, ktoré majú potenciál spôsobiť nestabilitu v regióne. Mali by sme, ako kolegovia už uviedli dnes po obede, považovať Západný Balkán ako, jed- ako jednu z priorít pre našu zahraničnú politiku. Plánujeme pozvať vysokú predstaviteľku pani Mogherini a pána komisára Hána na jedno z našich nadchádzajúcich zasadnutí, aby sme si prediskutovali situáciu v tomto regióne všeobecnosti a o to ma požiada, respektíve mi to poradili kolegovia z ďalších skupín. Správa e, k Srbsku je vyvážená, realistická. Chcem poďakovať aj tieňovým za vynikajúcu spoluprácu a ďakujem veľmi pekne aj Tom AFETu a politických skupín. Ja sa veľmi teším už v tejto chvíli na vaše otázky a pripomienky. Ďakujem. As... Takže teraz e, sa opäť ujmem predsedníckého žezla a pravdepod- teda nech sa páči pán Kukan, predseda parlamentnej delegácie. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja teraz vystúpim v oboch funkciách. Chcem pogratulovať vám, pán predseda, za prípravu dobre, za prípravu dobrej a vyváženej správy bolo by dobré, ak by správa zostala realisticky optimistickou. Cieľom by malo byť zacielenie na výdobytky prístupového procesu, mali, náš prístup k prístupovému procesu by mal byť realistický, mali by sme zdôrazniť tie najpalčivejšie otázky, ako napríklad 6, 8 a 14 po incidente v parlamente minulý rok v Srbsku um, oceňujem apel pána Bredu v kompromise 166. Považujem dôležité dať ich parlamentu šancu, aby mohli byť zapojení do diskusí počas prístupových rokovaní. Opätovne chcem uviesť, že bilaterálne návrhy by mali byť eh, čo najviac obmedzené a chcem ešte povedať, že vnímam tam isté problémy, ktoré sa týkajú Bosny Hercegoviny, niektorých pozmenujúcich návrhov, najmä v čísle 307, ehm, ktoré kde ide o podporu eh, ústavných zmien v Srbsku zo strany Bosny Hercegoviny. Ja viem, že zámer bol dobrý, ale ja som skeptický. Neviem, či tento návrh patrí do našej správy a okrem toho znenie je pomerne vágne. Hovorí sa o ústavných reformách bez toho, aby sa vymenovali, o ktoré bez toho, aby sa vymenovalo, o ktoré ústavné reformy išlo. Ďakujem veľmi pekne, pán Kukan, tieňový spravodajca, nech sa páči pani Tania Fajon. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa tiež chcela pridať a poďakovať najskôr za dobrú vyváženú správu a za vynikajúcu spoluprácu s so spravodajcami a tieňovými spravodajcami. No a rovnako tiež súhlasím Eduardom Kukanom. E, o, že hovoril o pozmeňujúcich návrhoch o dodatočnej decentralizácie a nebezpečnej retorike e, v krajine. Ja by som si želala, tak ako ste povedali už na začiatku, chcela by som zablahoželať Srbsku, hlavne k otvoreniu nových kapitol 26 a 20, hlavne 20, keďže sa tam hovorí o podnikaní, e, čo je dôležité pre budúcnosť e, srbského, srbských podnikov, pretože malé stredné podniky zohrávajú veľmi dôležitú úlohu a ja dúfam, e, že sa podarí vytvoriť lepšiu klímu pre srbské podniky. No a súčasne by som rada povedala, že Vítam, čo Srbsko doteraz dosiahlo. A ten pokrok, čo sa týka dosahovania reforiem, je veľmi dôležité a dúfam, že to bude udržateľné. trochu sa obávam, že v regióne sa obnovuje napätie v retorike politikov. No a preto myslím, že cesta do Európskej únie je dôležitejšia kedykoľvek predtým. A ja by som chcela využiť túto túto chvíľu na to, aby som vyzvala všetkých lídrov v Srbsku a v svetných krajinách, aby sa vyhli nepotrebnej populistickej a nacionalistickej retorike, ktorá len vyvoláva rozdiely a nesúhlas. No a ja myslím, že momentálne potrebujeme regióne novú energiu, potvrdíme aj s tým, že politika rozširovania bude pokračovať Samozrejme dôležité sú reformy, tak ako ste uviedli ehm, kapitoly 23 a 24. V prípade Srbka tiež konštruktívny prístup kapitoly 35, Dialóg a normalizácia vzťahov s Kosovom. Tiež súhlasím e, s výzovou, že Západný Balkán je dôležitý tá strategická priorita zahraničnej politiky. Ja poznám veľmi dobré napätie nielen v Kosove, ale prakticky vo všetkých krajinách. No a ja podporujem podporujem výzvu komisára Hána a komisárky Mogherini. Ďakujem pekne. Thank you. Veľmi pekne ďakujem. Pán Tenok, nech sa páči not in the room, then we come to... Nie je v sále, takže pán Bajk, nech sa páči. Ah, predsedujúci, e, presem by vám rád čestito. Ďakujem veľmi pekne. E, na úvod by som chcel poďakovať za správu a za myslel za vyvážený prístup k budúcnosti Srbska v EÚ správe je dosť chvály, aj kritiky. Ja by som chcel vidíte, eh, spokojnosť, že Srbsko v poslednej správy dosiahlo veľký pokrok v rôznych oblastiach. Spomeniem a obmedzím sa na niečo, čo myslím, že si zaslúži našu pozornosť, a to je Srbsko v kontexte stability Západného Balkánu. Očividné je, a to ste zdôraznili aj vy na začiatku, že na Západnom Balkáne ešte stále panuje veľa vzájomných problémov, problémov a tie treba rieš, e, riešiť a treba ich vidieť e, cez optiku spoločnej európskej budúcnosti všetkých e, balkánskych krajín. To je náš cieľ, to je náš cieľ, keď hovoríme o Srbsku, rovnako keď, ako keď hovoríme o všetkých ostatných krajinách, v tomto regióne. Na záver by som snad dodal ešte to, že myslím, že je nepotrebné a škodlivé, keď sa v mnohých krajinách Západného Balkánu prebúdzajú nacionalistické sily a retorika a že sa vyjú pokusy o iný výklad histórie, ktorá nebola dobrá pre žiadny národ v tomto regióne. Veľmi pekne, pani Lunáček. Thank you. Ďakujem, pán predseda. Prepačte, ospravedlňujem sa za pána Šoltesa, ktorý je tieňovým spravodajcom k Srbsku. Bohužiaľ, dnes medzi nás nemohol prísť. Chcel by vám všetkým poďakovať pánovi McAllisterovi a takisto aj kolegom Tieňovým za veľmi dobrú a efektívnu diskusiu a rokovania a je rád, že sme sa dohodli na mnohých kompromisných návrhoch. Ďakujem veľmi pekne za pána Šoltesa aj za seba, za to, že ste zvážili mnohé z pozmeňujúcich návrhov zelených. Vítam aj skutočnosť, že dnes došlo k otvoreniu ďalších dvoch kapitol pre Srbsko. Ku konkrétnym otázkam. Bola by som rada, keby sme, keby chcelo konkrétnejšie znenie k volebnej stratégii, bude sa hlasovať zajtra o konkrétnom pozmeňujúcom návrhu. Tam, tam je otázka vodohospodárských plánov k povodiu Dunaja a tam ide o ďalšie zosúľaďovanie srbskej legislatívy s európskym aký. Čiže ja dúfam, že získame vašu podporu zajtra pri hlasovaní. Takisto aj pozmenujúci návrh 99. Vzhľadom na nové pravidlá, ktoré budú predložené ako ústne pozorňujúci návrh a musím povedať, že ide o niečo, čo treb, o čom treba diskutovať nie teraz, ale potom neskôr so sekretariátom či s rozšíreným predsedníctvom o tomto postupe. Dobre, ale ja to predložím ako ústny pozmeňujúci návrh zajtra. Ide o, ide o potrebu toho, že Srbsko potrebuje prijať konkrétne kroky na zosúladenie bezpečnostnej zahraničnej politiky e, s politikou Európskej únie mm, minulý týždeň nebola podporená rezolúcia k situácii na Kryme a podľa mňa je to problematické, keď, ak, ak, ak neexistuje jasná politika k medzinárodným otázkam, ktorá by bola zosúladená s pozíciou Európskej únie. Ak sa Srbsko chce stať členom a potom bude vetovať všetky otázky, o ktorých diskutujeme v rámci spoločnej politi- európskej politiky, myslím, že to vytvorí mnohé problémy. Takže dúfam, že si to vyslúži vašu podporu um, zajtra. Ešte jedna vec. Chcem pripomenúť udalosti z minulo, minulého apríla, e, kedy, kedy došlo k demolácii e, súkromného majetku a Treba ale však, aby prebehlo ďalšie vyšetrovanie k tomuto, k investičnému projektu e, Sava Mala v jednom z okreskov Belehradu. No a nakoniec, pokiaľ ide o dialog medzi Kosovom a Srbskom, nuž tam určite treba určite urobiť viac zo srbskej strany. Vypočul, e, dostal som odkaz od rakúskeho občana, ktorý sa pokúšal prekročiť hranicu z Kosova do Srbska tento týždeň a prišla do Kosova lietadlom do Prištiny a potom sa snažila ísť do Srbska, ale 4 hodiny bola zablokovaná a musela zaplatiť 50 eur polícii, aby jej bolo vôbec umožnené prejsť do Srbska. A nie je to jediný prípad, e, počula som viac takých prípadov a tu určite nie sú dobré susedské vzťahy, takže naozaj dúfam, že uvidíme lepšiu implementáciu a teším sa, teším sa aj na diskusiu s pánom Hánom na výbore v budúcnosti. Ďakujem veľmi pekne, pán Kastaldo, ďalší tenový spravodajca. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Rok 2016 bol dôležitým rokom vzhľadom na to, že došlo k otvoreniu kapitoly 23 k základným právam, 24 justícia, sloboda a tak ďalej. Ale myslíme si, že práve treba e, posilniť e, úsilie negociačné. Ja chcem poďakovať za vaše úsilie počas práce na tom, na, na, na tejto správe. Je dobré, že boli uznané kroky, ktoré Srbsko realizovalo. Je zrejme, že existuje politická vôľa, ale predsa len sú tam ešte isté medzery a niektoré veci uzatvorené alebo ideálne, uzatvorené nie sú, alebo ideálne nefungujú nezabúdajme na nezávislosť justície, slobodu vyjadrovania a tak ďalej. Pokiaľ ide o vzťah Srbsko susedmi, je pravda, že Srbsko sa snaží o konstrukt- prístup, ale predsa len tu problémy pretrvávajú. Um, napríklad prípad vlaku medzi Mitrovicou a um, Belehradom, tam, to spôsobilo trošku problémy medzi obomi krajinami. Myslím si, že aj EÚ by, by mohla pomôcť v tomto smere, ale predsa len, predsa len treba urobiť ešte viac, pokiaľ ide o bilaterálne vzťahy tejto krajiny so svojimi susedmi. Potom pokiaľ ide o e, článok z 9. januára a rozhodnutie ústavného súdu e, v Bosne Hercegovine. E, situácia v Bosne Hercegovine je komplikovaná, takže netreba ešte prilievať olej do ohňa. Mm, treba byť zodpovedný a myslím si, že tu treba trošku tlačiť na Srbsko. Ešte na záver ku kompromisu číslo 6. Ja rozumiem dôvodom, e, prečo sa tam hovorí o regrettable, pokiaľ ide o vojenské cvičenia, o ktorých sa tam hovorí, ale ak zvážime úzke prepojenie medzi Belhradom a Moskvou, ide o, ide o historickú väzbu, kultúrnu väzbu, ktorá má ktorá, ktorá má isté svoje korene. A podľa mňa Srbsko by, by malo byť e, nezviac ako predtým e, istým mostom smerom k východu, čiže preto, preto by sme mali považovať toto ako kanál či, či, či nástroj pre nás um, smerom na východ. Nemali sme to považovať za bariéru. Ďakujem veľmi pekne. Máme ešte troch rečníkov na zozname. <clears throat> Ďakujem veľmi pekne. Ja vítam správu a kompromisné pozmenujúce návrhy. Určite e, chcem poďakovať, pochváliť pána správodajcu. Je jasné, že situácia v Srbsku e, je v správe zobrazená pomerne vyvážene a realisticky a Vnímam tie kritické pozmenujúce návrhy ako stimul pre Srbsko na jeho ďalšej európskej ceste. Ale predsa len je tam ešte jedna vec, e, ktorá sa týka tých e, stáročných historických e, väzieb, a e, zosúladenia s e, politikou Európskej únie. Myslím, že, by sme mali pokračovať v dialógu s Kosovom a Srbskom. Myslíme si, že Srbsko naozaj musí veľmi seriózne k tomuto pristupovať. No a tretím bodom sú naše bilaterálne vzťahy. Ja si myslím, hoci bolo povedané, že to bude predmetom bilaterálnych rokovaní, ale ako bolo povedané aj pri e, Čiernej hore, to sú otázky nezvestných osôb a tak ďalej, to sú, to sú záležitosti, ku ktorým Srbsko musí veľmi seriózne pristupovať. No a nemali by sme spadnúť do pasce toho, že sa, že sa vzdáme tejto časti Európy. Ja si myslím, že Európska únia musí byť naozaj silne zastúpená v tomto regióne ak si želáme, ak, ak chceme riešiť napätia a táto, tento región musí zastávať prioritné miesto na našej agende. Ďakujem veľmi pekne. Pán a teraz nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Pán McAllister, ďakujem veľmi pekne za správu. Dokument bol obohatený mnohými kompromisnými pozmenujúcimi návrhmi. Právny rámec v Srbsku treba teraz potvrdiť cestou jeho implementácie. Prvé kapitoly boli otvorené a správa, hovorili, správa hovorí aj o istom obsahu ešte z minulého roka a mm, konštatujem, že Srbsko má ešte dlhý zoznam jednotlivých krokov, ktoré musí realizovať. Ehm, vlastníctvo médií, boj proti korupcii, nedostatky v oblasti právneho štátu či otázky nedávne schváleného programu pre menšiny, spolupráca s Hakským tribunálom, nezabúdajúc na zosúladenie s európsko zahraničnou politikou, ehm, vrátanie vrátanie podpory Bosny Hercegoviny na jej ceste k EÚ a pokračovania dialogu s Kosovom. Konštruktívne a dobré vzťahy so, so susedmi sú súčasťou e, vrátanie problematiky hraníc, nezvestných osôb a tak ďalej, aby otázky minulosti boli vyriešené a aby otvorili možnosti spoločnej budúcnosti v Európe. Pán Fleckenstein, nech sa páči. Ďakujem. Pani Fajon už povedala, aký sme spokojní s tou správou. Zo pár poznámok. Poprvé, Srby by mali vedieť, a treba to i dnes zopakovať, že sme im ešte vždy vďační, že nám pomáhajú pri organizovaní našich problémov s utečencami. Nie je to vec samozrejmá. A ako dobre to len vedia, tak dobre to robia. Po druhé, Srbsko zohráva veľmi dobrú pozitívnu úlohu pri stabilite v regióne, osobitne pokiaľ ide o spoluprácu s Albánskom a berlínsky proces. Po tretie, dúfame, že pozitívny e, vplyv e, v maximálnej miere bude, pokiaľ ide o Republiku Srbsku, že bude môcť e, sa zmierňovať dopad. Dúfame po štvrté, že srbská vláda i naďalej bude vyvíjať úsilie e, v dialogu s Prištinou. Pre Srbsko to znamená, že také nemožné veci ako ten príbeh s tým vlakom už sa nemôže dopustiť. Pre Belehrad to musí byť, znamenať, že my, na, e, že sa musia spolahnúť, že nebudeme na jedno oko slepí. Keď jedna zo strán nebude dostatočne plniť, tak e, nebude možný byť e, vyváženie zo strany druhej. Želám si, viem, že slobodné voľby sú v krajine vždy dôležitá hodnota, ktorou sa ne, nemáme, nie, ktorou nie je dobre sa pohrávať. Ďakujem. Ďakujeme kolegovi e, Fleckensteinovi a teraz mm, pán Makrides, ktorý je predstaviteľom komisie, je prítomný. Nech sa páči. Thank you, Chairman. Uh... Ďakujem. Vážený pán predseda, vážení poslanci Európskeho parlamentu, ako sa povedalo už 9. E, januára pri prvom stretnutí Európska Komisia zdieľa vaše e, slova, vašu, vaše úsilie povzbudzovať e, Srbsko na jeho ceste e, do EÚ. Spolu s vami, pán spravodajca, komisia víta pokrok Sr- Srbska, hlavne pokiaľ ide o ekonomické a štruktúrálne reformy a záväzky v cieľ, s cieľom zachovať mier a stabilitu v regióne. Vážime si tiež snahu Srbska pri zvládaní migračnej krízy e, so stálou podporou EÚ. EÚ perspektíva Srbska je reálna. IGC tohoto rána znamená, že je otvorených 8 kapitol a dve sú uzavreté. Čo je teraz potrebné, aby Srbsko pokročilo vpred v reformách, osobitne pokiaľ ide o právny štát súdnictvo, boj proti e, organizovanému zločinu, korupcii, sloboda e, menš, menšín, zraniteľných skupín. Rovnako dôležité je ďalší pokrok, pokrok pri vzťahoch medzi Srbskom a Kosovom. Srbsko by tiež malo ďalej e, sa e, prispôsobovať európskym akým. Vysielanie jasného e, posolstva Srbsku je rozhodujúce pre zachovanie tempa. Veríme, že pokrok umožní členským krajinám otvoriť e, ďalšie kapitoly v budúcich mesiacoch. Komisia pripravila pre toto podklady a zostáva e, odhodlaná v úsilí pomáhať Srbsku skúsenosťami i finančnou pomocou. Ďakujem. Ďakujem, pán McRides. Dámy a pani, na záver so pár slov e, chcel by som povedať, že vítam srbského veľvyslanca tu v EÚ. Vítajte. Chcem poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom i ďalším kolegom za štru, e, konštruktívne poznámky. Chcem len okomentovať jednu poznámku pána Kukana chcem vyzdvihnúť to, čo si povedal. Je veľmi dôležité, že šéf e, delegácie v Belehrade, pán Davenport, bude mať možnosť prezentovať v Srbskom parlamente správu komisie a preto vás chcem poinformovať, že mám tu list pred, e, predsedničke Národnej skupštine pani Gojkovič. E, dúfajme, že to bude možné a že pán Davenport nebude už na budúce prerušení radikálmi, keď bude v srbskom parlamente. Ešte raz teda ďakujem, sme e, výborne s časom. Teraz sme pri bode 8 a to je správa 26. E, správe komisie o Kosove. E, bez odkladu dávam slovo našej spravodajkyni pani Lunáček. Chcem poďakovať najprv tieňovým spravodajcom za výbornú spoluprácu 293 pozmeňujúcich návrhov je menej, než mal Srbsko či Macedónsko. Dohodli sme sa na 18 kompromisoch a naozaj to bola dobrá spolupráca so všetkými tieňovými. Eh, chcem privítať tiež veľvyslanca Kosova, ktorý je tu prítomný v miestnosti. Samozrejme, že som spomenula niekoľko z vecí, ktoré eh, sa eh, spomenuli minulý rok. Stabilizačná dohoda, pokrok v tom, takisto dohoda rámcová o účasti Kosova na programoch EÚ. To treba dovršiť, ale je na strane Kosova e, prezentovať programy, ktorí chcú participovať. Takisto e, sa udial pokrok, pokiaľ ide o boj proti organizovanému zločinu a korupcii to je podmienkou pre liberalizačný vízový postup komisie. A ďalšia novinka z dneška, a tu predložím k tomu zajtra ústny pozmenujúci e, e, správa čerstva Bangladeš e, uznal, uznal Kosovo a je, už to teda nie je 113, ale 114 krajín, ktoré uznali túto krajinu. Zo pár slov k správe ktoré sú kritické zo strany EÚ. Keď hovorím o uznaní, v správe vyzývame 5 e, členských krajín EÚ, e, aby pokročili a uznali krajinu, prispelo by to celému regiónu. Takisto by to e, zlepšilo stabilitu regiónu, pretože cesta späť neexistuje, štátnosť tejto krajiny je nezvratná. Vítame tiež, e, vyzývame tých, ktorí e, neuznali túto krajinu, ale pomáhajú v rámci programu a tak ďalej. Takže je tu pozitívna e, tendencia v niektorých, niektorých krajinách, ktoré neuznali Kosovo. A dúfam, že pokrok sa bude zlepšovať. Teraz kritickejšie Jedna vec sa spom, spomína a týka sa vzťahov so Srbskom. V správe je kritika otázky tý, toho vlaku, ktorý bol vyslaný smerom, e, smerom ku Kosovu, kde bolo v mnohých jazykoch napísané, že Kosovo je súčasťou e, Srbska, pretože dobré vzťahy podľa nás sú ale o e, spolupráci, nie provokáciách. Sme to odsudili. Takisto zákon o všeobecnej jurisdikcii, ktoré Srbsko využíva voči ľuďom, ktorí bojovali proti Miloševičovi. Pán Hrdina, kosovský politik, tento zákon by mal byť e, stiahnutý a nepoužívať sa už. Význam toho, že e, Kosovo je v Europole a Interpole je dôležité, pretože mohli by v týchto organizáciách hovoriť za seba, takisto boj proti terorizmu. Ak chceme, aby to bolo brané vážne, Kosovo by malo byť toho súčasťou a malo by spolupracovať k tomu dialogu. Je tu nedostatok v implementácii na kosovskej strane, pokiaľ ide o asociácia, asociáciu viacerých komún. Ešte tu nie je úplný voľný, voľná voľný pohyb e, energetická dohoda, katastrálna dohoda, to všetko je veľmi dôležité pre Kosovo. Srbsko e, blokuje e, prísun energie. Kosovo tým pádom nemôže uzavrieť uholnú elektráren, tepelnú elektráren, ktorá má veľký, veľmi zlý dopad na zdravie ľudí v Prištine. Pokiaľ ide o otázky v srbskom parlamente, verím, že kosovské zhromaždenie čo najskôr bude ratifikovať hraničnú dohodu s Montenegrom. To bude posledný krok, kde komisia dá rade zelenú, aby sa kosovčanom umožnil bezvízový e, kontakt. Dúfam, že zhromaždenie to urobí čo najskôr lepšie dnes ako zajtra. Takisto návrat srbských poslancov, to by e, e, umožnilo odblokovanie e, k volebnému zákonu. A posledná vec, takisto my žiadame súčasti kosovskej vlády, aby pracovali ako kosovskí občania nemali by sa vždy pýtať Belehradu, čo majú robiť. To by pomohlo vzťahom v krajine. Jedna z posledných vecí, energetika v Kosove. E, v roku 2017 budú predsedať energetickej e, teda komunite energetického dohovoru. E, toľko Ehm, z mojej strany teším sa na poznámky tieňových spravodajcov. Ďakujeme Ulrike Lunáček a teraz predseda delegácie pre vzťahy nielen s Bosnou a Hercegovinou, ale aj Kosovo, pán Picula, ktorý, ak som to dobre pochopil, bude hovoriť i v mene tieňového spravodajca. Pána Panceriho. V mene pána Panceriho chcem poblahožovať pani Lunaček za vynikajúcu prácu a spoluprácu na tejto správe, ale skupina SAD má obavy, pokiaľ ide o tento materiál. Neustála polarizácia politického e, terénu, takisto dosahovanie priechodných kompromisov s cieľom uľahčiť pokrok krajiny na európskej ceste. Liberalizácia víz je dôležitým krokom pre integráciu do EÚ sú tu však obavy, pokiaľ ide o patovú situáciu týkajúcu sa demarkačnej eh, dohody eh, s Montenegro. Liberalizácia víz sa môže poskytnúť len, keď Kosovo splní všetky kritéria vrátane tých, ktorí sa týkajú eh, odsúdení na najvyššej úrovni za zločiny a organizovaný zločin. Je dôležité, aby asociácia prebiehala v súlade s dohodami podľa dialogu EÚ a takisto podľa e, rozsudku ústavného súdu. Pozmeňujúce návrhy SAD chcú doplniť text, hlavne pokiaľ ide o boj proti korupcii a organizovanému zločinu, kde je potrebná efektívnejšia spolupráca medzi inštitúciami, ktoré sú zodpovedné za stíhanie prípadov korupcie. Potreba komunitárnych programov na lieš- riešenie e, zločinov, extrémistov a násilia, e, predchádzanie extrémizmu, štruktúrálne reformy, ktoré v tomto kontexte treba dosahovať. Dôležité je tu politické zameranie ako spolupráca medzi koaličnými stranami potreba riešiť nezamestnanosť u mladých na základe posúdenia víziev, zameranie sa na zlepšenie <clears throat> výsledkov vzdelávania, zlepšením, zaškolovaním učiteľov a v neposlednej miere potreba zlepšiť pracovný trh, posilnenie mechanizmy presadzovania práva s cieľom zabezpečiť, aby politiky a legislatíva boli implementované a výzvy spojené s diskrimináciou sú, aby boli riešené. Ďakujem. Ďakujeme za EPP, pán Kelam. Ďakujem. Kolega Ataktuson ma požiadal, aby som za neho prečítal jeho slova. Chcel by e, poďakovať pani spravodajkni za konštruktívne rokovania k pozmeňujúcim návrhom EPP. EPP plne podporuje znenie kompromisu číslo 4. Je dôležité pre normalizáciu vzťahov medzi Kosovom a Srbskom ak by zostávajúce členy EÚ e, uznali Kosovo. Samozrejme však musíme rešpektovať suverené rozhodnutia. Kompromise číslo 5 o korupcii EPP víta to, že naše znenie k potrebe rozšírenia použitia nástrojov, ktoré sa ukázali byť efektívne, e, získali podporu a v kompromise 16 si myslí kolega Adaktuson, že vyváženosť správy sa výrazne zlepšila zapojením pozmejúcich návrhov, ktoré hovoria o reforme. Takisto pokiaľ ide o e, slobodu e, náboženského vyznania, to je v kompromisnom e, návrhu 17. Súhrne EPP si myslí, že tu máme vyváženú správu, ktorú EPP dokáže podporiť. Ďakujeme Tune Kelam. Teraz sa Alde, pán Radoš. Ďakujem. Za pani Waldmans by som chcel poďakovať pani Lunáček za dobrú správu i ďalším za spoluprácu ALDE sa teší týmto pozmeňujúcim návrhom, ktoré sú veľmi vyvážené. ALDE by tiež chcelo vyzdvihnúť význam toho, že Kosovo je e, bezpečná krajina a tu treba zabezpečiť liberalizáciu víz. Ústna pozmeňujúca poznámka k odseku 7 bude znieť, že sme názoru, že označenie Kosova za bezpečnú krajinu e, pôvodu by bolo to najlepšie v boji proti neregulárnej migrácii. V neposlednej miere si Alde myslí, že táto správa bude len povzbudením pre Kosovo, aby sa ďalej pozitívne rozvíjalo. Ďakujem. Ďakujeme kolega Radoš. Pán Castaldo e, nie je prítomný tak už len jeden rečník na zozname a tým je pani Šujca. Ďakujem. Blahoželám pani Lunaček k tejto veľmi dobrej správe. Kompromisy sú dobre a vyvážené. Pozitívne je, že asociačná stabilizačná dohoda platí a že je dobrá Kosovo, a s tým súhlasím, prijalo mnohé reformy k právnemu štátu. Konkrétna implementácia však pokrivkáva, nebol tu dostatok pokroku či už k rozvoje dobrých výsledkov pri stíhaní prípadov korupcie a tiež poukážem na problémy s asociáciou srbských eh, komún. To je problém vedúci k napätiu medzi krajinami, oboma krajinami. Ďalej reforma verejnej e, správy, súdnictvo a boj proti korupcii a tiež e, e, boj proti fragmentácii trhovej ekonomiky. Verím, že sa bude ratifikovať hranica s Čiernou horou. To je totiž jedna z kľúčových prekážok pre liberalizáciu víz. Verím, že toto bude dobrý stimul pre Kosovo a jeho vládu, aby e, sa približovali k európskym otázkam. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Šujca. A teraz zástupca komisie, pán Makrides. Nie je to pán Makrides. Pán Kalen, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne pán predseda. Ďakujem pekne, pani spravodajkni. My, komisia, súhlasíme s vašim všeobecným hodnotením, hlavne čo sa týka nálezu výročnej správy, ktorá, ktorú komisia dala minulý rok. Môžem povedať, že parlament aj komisia majú rovnaký pohľad na európsku budúcnosť Kosova. No a zhodneme sa tiež na a súhlasíme s rôznymi e, pripomienkami o pokroku a správe o pokroku z minulého roka a tiež obavy, ktoré zazneli aj výzvy a e, za roku 2017, keď bude treba prijať dôležité rozhodnutia. Ešte o nich hovorili v kontexte liberalizácie vízového styku. styku. A my radi, že postúpil celý proces dialogu pani Mogherini. No a čo sa týka a čo, čo hovorili viacerí poslanci, je sústrediť sa na socioekonomické reformy a právny štát. No a prioritu pre komisiu bude, aby Kosovo implementovalo stabilizačnú časnú dohodu. No a Európska reformná agenda a Európsky reformný program sú tým plánom pre konkrétne kroky v tomto obla- tejto, tejto oblasti. Európska únia bude pod, pod, postupovať a poskytovať svoju podporu, a to, aby bol využitý celý potenciál, ktorý ponúka táto dohoda. Dnes sa hovorí o liberalizácii vízového styku, no a my musíme podceňovať význam tohto kroku pre občanov Kosova. No a čo sa týka demarkačnej dohody, súhlasíme s pripomienkami, ktoré zazneli, že je dôležité, že demarkačná dohoda musí byť ratifikovaná čo najskôr a je dôležité, aby my sme dodržali naše záväzky a povinnosti. Dovolte mi tiež dodať, že komisia bude presadzovať ďalej európsku agendu Kosova. Využijeme na to všetky nástroje v rámci financovania EPA, aby sme zaručili boli, o ktorých sa hovorilo dnes, ako energetická účinnosť napríklad, a budem vám podávať aktuálne správy, ak to bude nevyhnutné. Ďakujem pekne, pán Kalen. Ulrike Lunáček, chceli by ste sa vyjadriť k tomu, čo ste povedali, teda počuli Ďakujem pekne. Pár mm, vyjadrení a poznámok na záver. Ďakujem všetkým za dobrú spoluprácu a ďakujem tiež za tie veci, ktoré ste hovorili, ktoré sú súčasťou správy. Len jedna pripomienka, čo mu povedal pán Radoša, pozmeňujúcim návrhom číslo 103. Bezpečná krajina pôvodu. Dohodli sme sa na zasadnutí tiež spravodajčia, že sa bude o tom osobitne hlasovať. A, takže je to predložené zajtra ako ústny podmienujúci návrh k relevantnému kompromisu. Na tom sme sa dohodli so sekretariátom, takže ďakujem pekne. A teším sa na hlasovanie zajtra. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. Ten balkánsky čas dnešné po obede, dnes po obede skončil. No a, teraz ja prejdem bodu číslo 5, meno názorov o situácii v Venezuelo. Venezuela s pánom Adrianom Kucenreuterom. Neviem, či už prišiel. Je obočaká vonku. Takže zavoláme ho dnu. Right, dear colleagues, it's exactly half past Dobre, kolegyne, kolegovia, je 17.30 a dostávame sa k poslednému bodu dnešného programu. Chcel by som požiadať všetkých hostí aby všetkých, ktorých nezaujme tento bod, aby mali opustili miestnosť a trochu potichu. No dobre. Takže ja teraz vítam pán, pána Adriana Kucenreutera, ktorý je holandským občanom, ako som sa práve dozvedel, a je riaditeľom divízie pre Južnú Ameriku v rámci ESVČ. Z viacerých dôvodov Latinská Amerika a Karibská oblasť sú relevantnejšie v, pre zahraničnú činnosť Európskej únie. Dnešné zasadnutie výboru prediskutujeme situáciu vo Venezuele, ako všetci vieme. A my sledujeme situáciu v tejto krajine pozorne. E, Venezuela e, zažíva už niekoľko rokov hospodárske a spoločenské otrasy a bohužiaľ tie výhľady sa nezlepšujú, práve naopak zhoršujú, ako viete. My ako Európsky parlament sme vyjadrili viacerých príležitostiach a obavy o zo zhoršujúcej sa situácie, demokraciu, ľudské práva, socioekonomickú demokratickú situáciu krajine, politická konfrontácia krajine je čoraz akutnejšia a vysvetlenie politických oponentov prehlbuje napätia. Nedávne rozsudok 14-ročný trest pána Leopolda Lópeza, teda opozície, znepokojujúci proces dialogu medzi parlamentnou väčšinou a vládou, ktorým sprostredkuje Vatikán a Únia amerických krajín, sa dostala do slepého bodu. Nedávne zmeny v kabinete prezidenta Madura ešte prohlbili konflikt s opozíciou, hľadne nového zatýkania a politických oponentov Takže politická situácia sa zhoršuje, hospodárska situácia sa tiež zhoršila a obyvateľstvo krajiny je zraniteľné. Inflácia, nedostatok základných tovarov, všetko sú príčiny závažnej humanitárnej krízy, takže nás znepokojuje situácia vo Venezuele. A teraz a pán Kucen vy dostanete slovo a opíšite nám, ako vy vnímate túto kritickú situáciu a možno vy poznáte nejaký spôsob, ako sa dostať k tejto a, patovej situácie. Takže dostanete vy slovo a potom budete mať, budete mať príležitosť diskusiu. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mi na úvod povedať, že my v rámci ESVČ schopní mnohých vecí, ale nie sme uh, kúzelníci a nájsť nejaké riešenie pre situáciu v Venezuele je náročné, pretože všetko, čo ste povedali, eh, je reálna taká je situácia. My vidíme veľkú polarizáciu na jednej strane medzi vládou a na strane zjednotenou pozíciou, čo má, ktorá má dvojtretinovú väčšinu zhromaždení od eh, v decembri 2015, tak eh, vláda postavila na zhromaždenie bokom celých dôvolov nie sú uspokojivé, pretože ľudia hlasovali za tieto strany, dali im veľkú väčšinu hlasov a nenachádzajú lebo toto rozhodnutie sa neozrkadluje o forme vlády. No a viackrát sme tiež hovorili, ľudia veľakrát vyrazili do ulic v septembri minulého roka. a podľa niektorých výpočtov dokonca milión ľudí demonstroval proti vláde, niekoľko tisíc zahlasovalo aj za. Takže krajina je stále veľmi polarizovaná, aj čo sa týka politické situácie, no aj čo sa týka sociálnych podmienok a ďalších e, dôsledkov skvelá úroveň násilnosti, to je všetko veľmi akútne, viditeľné a to je závažný závažná obava pre všetkých, pre politikov Venezuela, ale v každom prípade tiež zbytok regiónu, ako aj pre nás samotných EU, pretože iste nemusím pripomínať, že viac ako 6 tisíc ľudí vo Venezuele, o 600 tisíc ľudí e prístup do EÚ majú európsky pas 600 tisíc, viac ako 600 tisíc väčšinou z eh, Španielska, Portugalska, Talianska, ale aj z iných. Takže toto je znepokojový signál, keď vidíme, že emigrácia narastá, a množstvo občanov Venezuely opúšťa krajinu, idú buď do Karibiku, Strednej Afriky, Ameriky, 50 tisíc ľudí odišlo do Brazílie, ale tiež mnohí by sa dostali do Európy. Nevždy sa to dá identifikovať, keďže majú európske pasy, ale tisíce z nich prišli do Európy, pretože nemyslia, že vo Venezuele mali možnosť pracovať a budovať budúcnosť. Takže všetko je veľmi znepokojivé. Na jednej strane hospodárskú krízu, tu rozvoj cien ropy a to je veľmi dôležitý zdroj príjmov pre krajinu. Viac ako 90% exportu závisí od ropy. Takže pokles cien vôbec možnosť verejného sektora niečo robiť, ale tiež sú to viaceré oblasti, ktoré súvisia s eh, hospodárskou, hospodárskym jedinčím, nemá tým efekt, naopak eh, zhoršilo to situáciu blokoval veľký kontraband s krajinami ako Kolumbia kvôli situácii, ktorá nepriaznila pre vo Venezuele. Nedávne správy, ktoré sme čuli o zdravotníckej a lekárskej situácii, ukazuje, že 60% ľudí nemá prístup k liekom, ktoré potrebujú a deti tým trpia najviac a sú tu isté náznaky, že deti zomierajú kvôli nedostatočnému alebo nedostatočnému prístupu k liekom, čo je veľmi znepokojivé. No, to nie to sledujeme, ale myslíme, že všetci politici túto situáciu vyriešiť, takže ako my môžeme byť partnerom, aktérom v takomto vzťahu s Venezuelou. Venezuela má vzťah s EU už veľmi dlho pozitívny vzťah už veľmi dlho. Úlohu, ktorú podporujeme, čo týka integrácie sociálnych politík, ktoré boli prínosné v oba sektory spoločnosti, a ktoré sa teraz zdá sa menia. Takže čo môžeme robiť my ako Európska únia? Ehm, musím si pozrieť na závery rady z júla minulého roka, kde ministri zahraničných vecí predložil viaceré odporúčania podporovať dialog všetkými stranami, ktoré môžu prispieť k riešeniu. Bohužiaľ v decembri minulého roka dostal do mŕtvého bodu a doteraz to nebolo oživené. Pani Mogherini sa stretá s s Vatikánom, s samotným pápežom, myslím, hovorí sa o tejto otázke. V tom, aká je perspektíva obnového dialógu, úspechy a ako Európska únia by mohla zohrávať pozitívnu a konštruktívnu úlohu. Takže dúfam, že hm, stane nejaké rady z toho a my sa budeme snažiť hľadať eh, ďalších partnerov z regiónu, Kolumbia, Ekvádor, ktoré iniciatívy v minulosti no a iné krajiny mohli byť ochotné čo by samozrejme akceptované všetkými stranami, pretože to je jedno spomen, že strany musia mať pocit, že sa niečo dá dosiahnuť. Takže toto sú e, hlavné cesty našej práce zakladať eh, dialog a partnerov. No a to máme na súčasnej vláde, aby rešpektovala eh, ústavu, základné ľudské práva, eh, slobodu zhromažďovania, prejavu a všetky politické slobody. Niekedy tu máme naše otázky, sme hm, z ostatné roky, keď sa vyjadrili, k zaobchádzaniu s oponentami, ktorí boli zatýkaní a niekedy dostali do väzení podmienok, ktoré nesplňali minimálne požiadavky transparentnosti, otvorenosti a férovosti. A my na tom trváme, je veľmi dôležité. My sme jasne ukázali, že pre nás je dôležité, že máme že rešpektujeme vlády, ale všetky vlády musia rešpektovať minimálne požiadavky, čo týka demokracie a základných ľudských práv. Takže to bude pre nás stále dôležitá otázka. Čo sa týka spolupráce, samozrejme Venezuela bola mimo skupiny krajín, ktoré mohli bilaterálnu spoluprácu s EÚ, pretože dosiahla vysoký príjem a preto už nesplňa tie bežné kritériá, ktoré aplikujeme, takže už viacero rokov. Minali bilaterálnu spoluprácu. Ešte stále sa zúčastňujú niektorých regionálnych programov, programov, ktoré sa týkajú klimatických zmien a bezpečnostných otázok na regionálnej úrovni. Stále záujem venezuelských orgánov. A to si vážime, no a myslíme, že takto nájdeme ďalšie spôsoby spolupráce s krajinou, čo bude užitočné v súčasnej situácii. Spoluprácu v rôznych tematických líniách, organizácie občianskej spoločnosti, občianská spoločnosť a organizácie, ktoré cieľ celý rozvoj, politiko tiež niekedy vlastne globálnych obáv, napríklad reforestácia. To sú ale malé projekty, celková hodnota nie je viac ako milióna, čo je veľmi malé pre obrovskú krajinu ako Venezuela. Nemajú také veľké dopady. No, humanitárna oblasť dôležitá, ale ťažké prístup, pretože vláda bohužiaľ je veľmi pozitívna, čo sa týka akceptovania foriem humanitárnej pomoci. Je viacero programov pomocou Caritas, ktoré vykonávame. Ale sa týka poskytovania liekov pre staršie osoby a deti, ale veľmi náročné mať dnes nejaký vzťah s vládou, kde by sa dalo hovoriť o tom úplného hľadiska identifikovať, kde by sme mohli kročiť. Niekedy vidíme že sa to mení na humanitárnu drámu v niektorých regiónoch a my dúfame, že to bolo možné. Takže také, taká je dnes situácia. Vidíme, že sa situácia nezlep, nezlepšuje. Politická polarizácia, je to riešenie, vidíme, Situácia je demokratické princíp, by sa mali aplikovať, tak nie sú, nefungujú. Vidíme, že dialog sa dostal do mŕtvého bodu a je ťažké ho oživieť vidíme, že spolupráca je ťažká. No a my sme to mohli zlepšiť sme otvorení všetkým stranám, aby sme, kde môžeme nájsť konštruktívne riešenie, teda naša politika. A toto, tu by sme mohli dospieť nejakým zmenám, no, akú úlohu mohlo zahrávať Venezuela, v iných eh, okolnostiach v eh, regióne a v globálnom kontexte. Thank you. Veľmi pekne ďakujem, pán Kucenwajter. Nech sa páči, otváram diskusiu. Mám už kolegov, ktorí o slovo požiadali. 5, 6, nech sa páči ešte, ak si želáte vystúpiť, položiť otázku, nech sa páči, ako prvý bude pán Milano. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi stručne, bohužiaľ musím ísť na výbor pre rybolov a musím tam vystúpiť k jednému z bodov. V prvom rade chcem povedať, že zdieľam obavy zástupcu vonkajšej služby, pokiaľ ide o situáciu vo Venezuele, ale tá situácia trvá už e, e roky. Ja som v pléne viackrát už k tejto veci vystúpil. V krajine um, panuje autoritárna vláda, prezident Maduro eh, neuznáva výsledky parlamentných volieb, nevedie konštruktívny dialog s opozíciou, naopak, eh, práve naopak a, vy, a to vyvoláva v, v nás všetkých veľké obavy, pretože ani úsilie sprostredkovať dialog neprinieslo pozitívne výsledky. Bohužiaľ, parlament e, nefunguje tak, ako by mal, členovia sú perzekovaní a tak ďalej. Ľudské práva. Vy sám ste to povedali. Situácia s ľudskými právami sa zhoršila. Viac ako 100 politických disidentov e, je zadržaných a myslím, že teraz e, je myslím si, že je to už 3 roky, čo je vo vezení pán Leopoldo López. Ja by som si želal možno niečo hmatateľnejšie, možno hmatateľnejší kompromis um, zo strany služby pre vonkajšiu činnosť. Ja si myslím, že potrebujeme, aby hlas Európy bolo viac e, počuť. Podľa nás Európska únia ako taká v osobe vysokej predstaviteľky. Európska únia musí požiadať o oslobodenie týchto osôb a treba spustiť naozajstný dialog, seriózny dialog na to, aby sa čoskoro mohli konať voľby a aby a aby sa dal hlas aj občanom Venezuely, ja by som bol naozaj rád, aby pani Mogherini eh, chytila býka za rohy, tak povediac, ako hovoríme my v Španielsku, a aby sa viac zapojila, aby sa angažovala viac. Ísť do Karakasu a ísť, ísť naozaj ísť do Karakasu a rozprávať sa s partnermi, nie, nie sa stretnúť s nejakými partnermi vo Vatikáne. Aj to zlyhalo v podstate. Naozaj treba ísť do Venezuely, diskutovať s nimi a samozrejme treba diskutovať aj, aj s regionálnymi silami a tak ďalej. Čiže um, som za aktiv, aktivnejšiu, naozaj treba, treba, aby vonkajšia služba aktívnejšie participovala, aby sa angažovala viac. Ďakujem veľmi pekne. Mám teraz 8 kolegov, ktorí by radi niečo povedali. 9 sa prihlásili. Poprosím vás, kolegovia, pridržajte sa čínskeho času dvoch či troch minút, aby potom aj náš host mal príležitosť odpovedať podrobne. Nech sa páči, pán Asis, ďakujem veľmi pekne. Veľmi pekne ďakujem zástupcovi SVČ. Je, postoj je to jasný, objektívny. Trápi nás všetkých, aká je situácia v tejto krajine. Ekonomická, politická situácia sa za posledné roky zhoršila. Sociálna a sociálna dokonca aj humanitárna situácia sú teraz v zlom e, stave. A nie je možné, jednoducho nepodarilo sa zvrátiť to, čo sa udialo za posledné roky, dokonca ani to sprostredkované zasadnutie vo Vatikáne neprinieslo svoj výsledok. Um, aj z Karakasu sa vyjadrili pomerne kriticky k tejto schôdzke. Vieme, ako sa chová venezuelská vláda. Um, nesplnili, nesplnili to, čo slúbili, slúbili, že prepustia politických väzňov, neprepustili ich, naopak situácia sa ešte zhoršuje. Um, prislúbili aj splnenie volebného harmonogramu, zlepšenie zdravotníckého systému, ale nič, e, bohužiaľ, nič sa neudialo. Naopak signály sú čoraz znepokojúcejšie Um, ehm, vymenovanie politických sudcov. Jeden z nich bol dokonca obvinený, že zavraždil nejakú osobu a práve to všetko prispielo ešte k tomu, že pán Leopoldo López dostal dlhý trest odňatia slobody a tento súd sa prispel k tomu, že takéto rozhodnutie bolo ratifikované. Vo Venezuela žije veľa Európanov, najmä Stalianska, Portugalska, Španielska. Tieto osoby pobývajú v krajine bez toho, aby venezuelské úrady nejakým spôsobom ich situáciu riešili. Mali by sme preto posilniť naše úsilie a ja dúfam, že Rada ministra zahraničia zaujme jasný ohodlaný postoj k tomu, čo sa vo Venezuele deje. Ja ako európsky poslanec za občan jednej z krajín ktorej občania sú vo Venezuele zadržiavaní. Ja sám sa obrátim na nášho ministra zahraničných vecí a popýtam sa ho, aké konkrétne kroky realizovalo Portugalsko voči Venezuele, aby zistilo, akej situácii sa nachádzajú naši občania, ktorí sú zadržaní v, vo väzniciach vo Venezuele. Treba treba samozrejme riešiť eh, situáciu v celom komplexe. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pán Rosis. Pani Webe za AB. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Veľmi pekne ďakujem e, nášmu hostovi za prezentáciu. Naozaj sa dotkol všetkých, sens- všetkých citlivých aspektov, ktorých sme si všetci vedomi v prípade Venezuely. ja som si kladla už mesiace jednu otázku, čo môžeme urobiť na to, aby sme skutočne e, napomohli zmene e, alebo aby sme stimulovali nejakú zmenu. A už som ale stratila nádej. Pravda je totiž taká, že čokoľvek by sme poskytli alebo akokoľvek by sme pomohli humanitárne a tak ďalej. E, to všetko by úrady e, odmietli. Nedávno sme sa stretli s generálnym tajomníkom organizácie amerických štátov. Aj on zaujal kritický postoj k otázke podpore o propagácii dialogu pretože to je vec, do ktorej sme vložili všetku našu dobrú vôľu, ale orgány vo Venezueli e, to vnímali tak, že by mali prijať všetky podmienky, teda ale oni to vnímali tak, že by sme my mali prijať všetky, všetky ich podmienky, ktoré nastavili. Trošku sa mi ale tá nádej vrátila, pretože som dostala list, ktorý sa nazýva informatívny list e, ambasády Venezuely v mojej krajine. Teda to, tento list bol poslaný všetkým rumunským poslancom a ja predpokladám, že asi všetci ostatní poslanci dostali tento list. Uh, a dostali sme tento list v rámci prípravných prác o hm, prípravných prác k možnej diskusii o Venezueli. Dobre, takže trošku im na tom záleží. Dobre, ak im na tom záleží, tak e, mám, mám ešte nádej. Ale e, bohužiaľ krajina je izolovaná, pretože e, krajina vlastne zradila vlastných ľudí a Európska únia by podľa mňa mala zaujať tvrdší postoj, pokiaľ ide o diskusie s venezuelskými úradmi. Povedala by som, že možno takým prvým gestom pána Madura a ďalších orgánov by bolo gesto e, poskytnutia humanitárnej pomoci svojim obyvateľom. Je neprípustné, e, aby pre politické či iné účely ľudia, deti a všetci ostatní jednoducho zomierali, pretože nemajú dostatok potravín či správnu zdravotníckú starostlivosť. Ja naozaj dúfam, že EÚ e bude tvrdšia a zdá sa, že teraz nastal ten správny moment. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Za Guengel, pán Kuso, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Áno, tam ste. Dobre, ďakujem. Bueno, por tratar de poner un poco también de veracidad. Áno, naozaj, ja si myslím, že by sme mali byť eh, v prvom rade. Pán, pán López je z politickej strany. Uh, ale myslím, že už sme, už sme hovorili o prevrate z roku 2002. Um, ehm, hovorí sa, eh, ho, hovorili sme aj o, o amnestii, ktorá je... Ale čo urobil pán Leopoldo López? Pán Leopoldo López eh, podporoval hnutie... Um, Um, to znamená, že čo, čo ešte ako univerzity, zdravotníc, zdravotnícke centrá a tak ďalej, potravinárske reťazce a tak ďalej. To sa nezdá byť ale politickým výrazom, pretože v každej uh, demokratickej strá- krajine by sa to zdalo útokom na demokraciu a, a, a bol by súdený. Nebol odsudený za to, že mal politický názor. V, vo Venezuele je niekoľko politických strán, vystupujú proti vláde a nie sú vo väzení. Hovorí sa, hovorí sa o inflácii, môžeme hovoriť o ďalších krajinách, e, ktoré majú infláciu, Argentína. Napríklad e, hovoríme tu o humanitárnej problém, humanitárnych problémoch a tak ďalej. Keď si pozriete napríklad región Katatumba v Kolumbii, aj tam zomierajú deti od hladu, pretože tu e, zástupca ESVČ hovoril o deťoch, ktoré zomierajú bez toho, aby citoval nejaký zdroj a tak ďalej. Ehm, je tu, v tlači prebieha kampaň, ale hm, hovorilo sa tu o neuznaní volieb, to, je, to nie je pravda, voľby boli uznané. Ja som, ja pán prezident Maduro uznal voľby, ale ide o to, že mm, že parlament e, je vlastne so skupením tých piatich krajín, ale čo, povedalo, čo, čo povedal parlament? Aby, aby, aby hovorili o situácii vo Venezueli, hovorili o tom, že má dôjsť k anulácii predsedníckých volieb, že má dôjsť k propagácii ústavných reforiem alebo že má dôjsť k realizácii nového ref- referenda. Takže hovoríme o tom, prečo súd sa vyslovil za ústavný poriadok. Keď hovoríte o manifestáciách, dobre, ja som sa zúčastnil v Španielsku. Um, ehm, de- demonstrácií proti, proti, voj, proti vojne v Iraku. Čiže prebiehajú manifestácie, ale to je práve mm, to, to je práve dobrým znakom demokracie. Mm. Hovorí sa o, o problémoch s demokraciou, ale to sa deje aj, aj, aj v Mexiku či Guatemale. Čiže na záver, čo by mala robiť Európska únia? Podporiť dialog, podporiť dialog mm, ak nie, pretože potom je tu zase tá agenda so zmenou vlády, o ktorej sa hovorí už od roku 2002. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, podpredseda. Pán Sol, nech sa páči za zelený. You, Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vystupím po španielsky. My zdieľame obavy ohľadne polarizácie vo Venezuele Hm, obávame sa aj ohľadne zhoršenia sociálnej, ekonomickej situácie v tejto krajine. Trápi nás, že dialog nepostupuje, situácia je nesmierne komplexná a nedokážeme... A, nie, nie je možné, aby zodpovednosť mala len jedna strana. Odsudzujeme použitie násilia a v uvedenej situácii, povedzme potenciálne explozívnej, akú úlohu by mala zohrávať Európska únia? Poprvé, myslím si, že Európska únia by mala jasne povedať, že demokratické mandáty treba rešpektovať všetky, demokratický mandát prezidentský či demokratický mandát e, legislatívnej povahy. Druhá, druhá vec, EÚ by mala jasne povedať, že riešenie a zmierenie možno mm, realizovať len demokratickými spôsobmi. To znamená, že že treba rešpektovať demokratické hodnoty, nástroje a podobne. A z týchto predpokladov potom možno vychádzať pri našej práci, aby, všetci, aby sa všetci mohli slobodne vyjadrovať a aby, sme sa, aby, aby sa mohli kolektívne dohodnúť na tom, aká je ich najlepšia možnosť, pokiaľ ide o budúcu vládu. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem za EPP, pán Salafranka. Ďakujem, pán predseda. Sme povďační pánovi Kostenreuterovi za to, že prišiel dnes medzi nás a že nám vysvetlil situáciu vo Venezuele. Ide naozaj o hroznú situáciu. Kolegovia už o tom hovorili viac ako 100 politických väzňov, vrátane Leopolda Lópeza. Je to obdivuhodná osoba, um, ktorá je, mm, oni je vo vezení za svoje myšlienky. A a bolo tu povedané, že pán López je násilnou osobou, no ale ja si myslím, že to... Ja si myslím, e, ja si myslím, že to, čo sa deje vo Venezuele a pokiaľ ide o politických väzňov, že to je jednoducho neakceptovateľné. Počuli sme Počuli sme aj o tom, aká je situácia s násilím a tak ďalej. Takže 82 mm, venezuelčanov nemá čo jesť. Humanitárna situácia je strašná a e, nezabúdajúc samozrejme ani na inštitucionálny rozpad, kedy parlament vlastne nemôže fungovať. Vypočuli sme si veľmi pozorne vysvetlenia zástupcu ESVČ, hovoril o záveroch Rady ministrov, hovoril o podpore dialogu, o úsilí e, UNASUR, hovoril o podpore dialogu, ktorý sa snažil sprostredkovať Vatikán. My samozrejme čaká, očakávame na výsledky návštevy v Ríme, ale musíme sa spýtať, e, čo môže parlament urobiť čo môže byť EÚ? My sme, my sme opakovane odsúdili v rámci pléna aj v rámci výboru porušovanie ľudských práv, zhoršovanie situácie v krajine. Čiže všetko, všet, treba, treba oslobodiť e, politických väzňov, treba spustiť volebný proces a je treba záväz... Je pultovania hodné, že vláda nechce poskytnúť humanitárnu pomoc, ktorá pochádza z EÚ a musíme samotná organizácia amerických e, štátov uviedla, že ľudské práva sú neustále porušované. Situácia je proste v ro- situácia v krajine je v rozklade, takže ja sa pýtam, čo môžeme my urobiť, čo môžeme my urobiť v tejto situácie ako, a ako ukončíme túto smutnú, nekonečnú, dramatickú situáciu vo Venezuele. Ďakujem veľmi pekne. Thank you, Mr. Ďakujem veľmi pekne, pán Sala Franka. Pán Freud, nech sa páči za SAD. Thank you, uh, thank you Mr. Chairman. I would... Ďakujem pekne. Chcel by som sem vniesť ešte ďalšieho globálneho hráča, a to je Čína. Vieme, že Čína výrazne investovala v, v Venezuele a situácia sa podobá mnohým africkým krajinám, kde Čína zohráva veľkú úlohu bez ohľadu na eh, humanitárnu situáciu. Toto samozrejme súvisí so skutočnosťou, že Venezuela bola vývozcom eh, ropy. Tento vzťah vlastne sa začal eh, od, ešte v období Huga Cháveza bola prvá hispánska krajina, ktorá mala strategické partnerstvo s Čínou, partnerstvo, ktoré sa v roku 2014 zvýšilo na úroveň komplexného strategického partnerstva. Odtedy Čína e, Venezuele požičala 16 miliard dolárov a vytvorila spoločnú operáciu viac ako 600 investičných projektov, tok čínskych tovarov do Venezuely exponenciálne narastol na 5,7 miliardy dolárov v roku 2014, menej než 100 miliónov v roku 1999. A tu moja otázka, ako vy vnímate toto veľmi e, blízke partnerstvo Venezuely a Číny a ako to ovplyvňuje naše vlastné, našu vlastnú úlohu, ktorú môžeme zohrávať v tejto krajine, o ktorej e, hovoríme. Ďakujeme. Ďalším e, rečníkom je pán Pinenta López. E, Ďakujem, pán predseda. My sme tu zvyknutí na to, že sú tu skreslené správy, falošné správy, Takže sa veci takto prezentujú aby sme sa zamiešavali do e, vývoja v týchto krajinách, ale tu sa nepri, e, nerešpektujú základné princípy právo na po, e, rozmanitosť politických riešení. Záujmy občanov sa e, skrývajú za ekonomické záujmy zo pár koncernov z Ameriky a Európy, ale je to tu rozporoplné, je tu systematické dezinformovanie o situácii, ale je tu miesto i na to, aby sa mohlo dostaviť venezuelská e, vláda a hovoriť k situácii v svojej krajine. Nehovorí sa o tom, že sektory opozície vyzývajú k blokádám, bojkoty, tu boli Nikolás Maduro, systematicky apeloval na dialog vláda sa e, zasadzovala za dialog, hovorili sa tu o politických e, väzňoch, o zhoršených socioekonomických podmienkach, ale hovorí, nehovorí sa tu o tom, že e, hospodárska kríza vznikla externými faktormi ceny ropy a tak ďalej. Nehovorí sa takisto o tom, koho záujmy, koho záujmom to slúži prečo je tomu tak, že chýbajú potraviny a e, lieky. Nehovorí sa o e, systematických porušovaniach práv, práv utečencov. Koncentračné tábory na, vlastne na európskom teritoriu. Nehovoríme o mnohých úmrtiach, o vojnách v Sýrii, v Iraku, Hovorí sa tu o násilí v Venezuele a to isté sa nehovorí o Saudskej Arábii alebo o útokoch e, Jemenu, Izraelu. Keď hovoríme o ľudských právach, hovoríme teda o Venezuele, kde 95 ľudí e, žije v neakceptovateľných podmienkách. kde je nezamestnanosť, kde, kde veľká časť dôchodcov má e, právo na dôchodok, kde je 5% na nezamestnanosť, kde sa postavili mnohé sociálne uh, ubytovania. Tá nenávisť, ktorá sa tu rozdúcháva proti suverejnému národu, naruší uh, mierový proces, ktorý podporuje ešte aj Vatikán. Je to vmiešavanie sa do uh, záležitosti slobodného národa. Ďalší rečník, nech sa páči. Ďakujem. Zo pár vecí, ktoré sa tu povedali, môžem potvrdiť napríklad vyhlásenia o tom, Európe, EPP, socialisti sa hovorí o rôznych ideológiách, o tom, že nám to e, robí starosti, čo sa deje v Venezuele. Chcem k tomu ešte nad rámec tohoto povedať. Len komunisti, čavisti podporujú Madura, ale tí, ktorí naozaj vedia že Venezuela bola kedysi e, príkladom demokracie pre nás všetkých. Pre nás sa e, hľadajú v Španielsku. E, pre Španielsko za Franka bola Venezuela naozaj nádejou. A veríme, že tomu znova tak bude. Krajina, ktorá je najbohatšia na zdro- bohatstvo zdrojov, že túto drámu musí prežívať túto tragédiu. Niektorí to tu popierajú, ale my to vidíme každý deň. Stále vidíme v médiách dôkazy o tom, že sa to takto tam deje. Na nich sa odvolávam. Oni verne dokumentujú, čo sa tam deje, na ich prácu, ktorá sa deje zo strany médií, ktoré o tom informujú. Pán Salafranka hovoril o väzňoch, voľby, prepustenie väzňov, to je dôležité a zachovanie ľudských práv, to je to, čo väčšina Európanov eh, od Venezuely žiada a my dúfame, že sa to bude realizovať, my chceme na tom pracovať, aby táto krajina mala lepšiu budúcnosť. Máme ju radi chceme, aby rozkvitala. Gracias. We have two final speakers. Ďakujem dva uh, rečníci, pán López a pani Gomez. Mnohé to už zaznelo, doplním len zo pár aspektov. My v AFETE hovor- môžeme hovoriť o krajinách, je to síce suverená krajina, ale moja úloha európskeho poslanca je hovoriť v tomto výbore o tom. Hovoríme o Venezuele, pretože nie je tam len vládna kríza, ale e, kríza režimu, štátu, ústavy. Kríza, ktorá zasahuje samotných venezuelčanov. Nejde o inštitucionálnu krízu, ide o ekonomickú krízu, hyperinfláciu, ale, ale je tu aj situácia s politickým násilím. Je to krajina, ktorá nemá porovnanie v rámci Latinskej Ameriky, ale ktorú, samoz- a, a ktorú minimálne pokiaľ ide o sú nedávnu históriu, určite nemôžno porovnávať so žiadnou inou krajinou. kapacita viesť dialog vôbec neexistuje. Um, môj kolega hovoril o nedávnom vymenovaní predsedu Najvyššieho súdu. Uh, hovoril o tom, že ide o osobu, ktorá bola obvinená z vraždy, je to osoba napojená na režim. A čo to vlastne všetko znamená? Je, je isté, že e, legislatívna moc a, pred, a prezidentská moc e, tie sú legálne ustanovené, ale povedzme justičná e, nie tomu v prípade justičnej moci. Čiže uh, Potom sú tu ďalšie aspekty, ktoré súvisejú nielen s politickou slobodou či slobodou prejavu, ale súvisia aj s médiami. Nedávno e, bolo zastavené vysielanie CNN v krajine. To samozrejme súvisí s vnútornou politikou a už len na záver. My sme samozrejme e, za súhlasíme s tým, že prebehli teda pokusy o dialog s som Vatikánu a tak ďalej, ale napriek tomu všetkému sa vnútorná situácia zhoršuje. Ja by som chcel tu na vyzdvihnúť eh, úlohu um, respektíve úlohu, ktorú zohrali bývalí predsedovia socialistickej strany Španielska. Snažili sa pomôcť pri dialogu, snažili sa o riešenie, o pokojné riešenie. A chcem oceniť prácu SVČ. Či, ak by nejakým my, my, my všetci samozrejme dúfame v, v východisko, v riešenie situácie v Venezuele, takže a naozaj dúfam, že sa čoskoro tak bude. Ďakujem veľmi pekne. Thank you and fun. Ďakujem na záver, Anna Gomes. Myslím si, že to, že hovoríme o situácii v Venezuele, že by sme sa zamiešavali do záležitosti tretej krajiny. Sú to otázky ľudských práv, hovoríme o tom v prípade Palestíny i Izraela, takže e, by to nebolo rozumné. Je tu krajina, ktorá prechádza hlbokou krízou, jej obyvateľstvo žije naozaj v podmienkách taká extrémne bohatá krajina nikdy nežila v takýchto podmienkach, je zle spravovaná, je tam závažný demokratický problém respektovania demokracie a demokratických mandátov ostatných. To si treba uvedomiť. Tu kolega, kolegyňa Weber hovorila o tom, že aktuálny režim sa zaujíma o to, ako ho my eh, vidíme Otázka, či sa my dostatočne zaberáme Venezuelu. Európa tu mala skôr pasívnu úlohu, podľa mňa. My v podstate sme nechali USA, ktoré majú samozrejme privilegované vzťahy vzhľadom na historický kontext. Španielsko, Portugalsko majú samozrejme e, svoje privilegované vzťahy Európa nechala na týchto troch subjektoch, aby sa tými záležitosťami zaoberali. Zdá sa, že e, Európu tu nepotrebujeme. Ale aké posolstvo mal vyslať e, a FED pani Mogherini, aby konečne začali niečo robiť, aby hovorili so všetkými. Aby to neponechali len na Španielsku, pretože to, o čo tu ide, na to je Španielsko veľmi ovplyvnené vnútropolitickou situáciou a nemôžeme to nechať len v Portugalsku. My takisto tam máme zadržovaných e, por- Portugalcov. Portugalsko nič nerobí. Tu by sa naozaj by sa mali podporiť tie pozitívne sily, ten pozitívny dialog, aby sme sa viac do toho procesu zapájali. Výbor AFET by takisto mal byť ambicioznejší vo vzťahu k e, Venezuele. Ja to navrhujem už dva roky, ale samozrejme to bude mať zmysel len vtedy, ak pani Mogherini sa naozaj niečo bude snažiť. Ďakujem, kolegovia. Ďalšie prihlášky do diskusie nevidím. Pán Kutzenreuter, e, pomerne veľké množstvo otázok. Máte maximálne v 15 minút, aby ste e, odpovedali. Veľmi štedré. E, rozpráva veľmi zaujímavá, množstvo stanovísk. Všetci súhlasíte asi, že vo Venezuele sa čo si deje, čo si zaslúhuje takúto diskusiu. K tomu by mala byť silnejšia európska politika. Mnohé komentáre hovorili o spolupráci v humanitárnej oblasti. To sa deje. Hľadáme každú možnosť, každého možného partnera. Hovoríme s Brazíliou, Spojenými štátmi, USA, Kuba, so všetkými krajinami, ktoré majú záujem. U nás sú takisto so susednými krajinami Kolumbia a ďalšie. Takže naozaj sa pozeráme, čo môžeme zistiť. A takisto kontakty s venezuelskou vládou, ktorá nemá veľmi otvorený postoj k týmto pokusom. Vnímajú to ako interferovanie. Máme tu množstvo správ, čísla, ktoré môžem spomenúť. 82% má pri nízky e, príjem vzhľadom na vysokú infláciu, aby si mohli vôbec kúpiť základnú e, potravu. 10% detí nechodia do školy, lebo nemajú čo jesť a stoja teda v radách na jedlo v potravinách. 60% populácie nemá zdravotníctvo môžeme to ignorovať, ale to veľmi nepomáha. Množstvo krajín takisto nemôže vyriešiť tú situáciu. Treba ísť tou cestou, ktorú si vybrali. Vybrala Venezuela, hovoril niekto z vás? Dve tretiny zhromaždenia sa skladá zo strán, ktoré chcú postupovať inak. Chcú byť e, efektívnejšie, nikto tie, dve tretiny parlamentu nepočúva, vláda teda nie, a to nemôžno poprieť. Mali, v roku 2016 mali byť voľby na lokálnej a regionálnej úrovni. Argument prezidenta e, Madura, že voľby nie sú zaujímavé pre nich, no už takto nie je v súlede s demokratickými princípmi, ktoré normálne očakávame Môžeme si hľadať vysvetlenia, neprichádzajú však. Nemali by sme túto situáciu popierať. Mali by sme sa naozaj zaujímať o to, čo sa deje po Venezuele. Možno lepšie e, tlačiť vpred e, dialog. Pani Mogherini možno nie je úplne e, aktívna, teda viditeľná, ale určite je veľmi aktívna Takisto situácia v ďalších krajinách, v susedstve, kde situácia je naozaj plná e, obáv. Pozera sa na túto krajinu, vidí tu e, množstvo záujmov. Takisto pokiaľ ide o to solidaritu. Mnohí hovorili napríklad o úlohe Číny, um, tie miliardy dolárov investícií, podpora krajine, uh, tým pádom sú tam uh, za odmenu zase práva dovážať ropu. Obrovské dlhy a obmedzuje to uh, manevrovací priestor ako to vnímame? Nož tak v zásade nemáme pre presný prehľad, sú veľmi agresívne prítomní investične v celej Južnej Amerike. To samé však nie je problém, ak sa odročuje riešenie. Môžeme to ľutovať, ale jediné riešenie hovoriť s Čínou o tejto situácii a to môže byť cesta vpred. Hovoríme pravidelnejšie so Spojenými štátmi. Tieto diskusie sa za novej administratívy ukončili a nemáme tu na nejakého ešte zodpovedného e, pracovníka. Pán Tilesen mal na starosti situáciu demokracie v krajine. A vidieť, ja, zmena tejto situácie to neznamená, ale, ale ukazuje to samozrejme záujem, záujem USA o susednú krajinu. Venezuela závisí o toho USA, pretože od nich nakupuje veľa ropy. Na no, čo sa týka Kuby, krajina, s ktorou sme zlepšili vzťahy a dúfam, že budeme môcť diskutovať regionálne záležitosti z ako Tuba, Kuba. Mhm, doteraz to nebolo veľmi úspešné, ale nikdy sa nevzdáme, hľadáme možnosť nejakého otvorenia, nechceme zmenu režimu, na tým by sme sa nemali zamýšľať, to nie je v žiadnej európskej krajine a v žiadnom prípade EÚ chceme dieťa to bolo priateľnejšie pre eh, svojich občanov a posilniť úlohu Venezuely, čo je také pozitívne veľmi dlho. A niečo v Venezuele je zle a mm, znepokojuje nás to. Musíme vždy zaoberať a hľadať eh, konštruktívne pripomienky. V situácii neznamená, záleží na tom, z aké politickej strany ste, ale treba, to jasné v tejto situácii. Je to jasné, že nie sú ľudia nemajú čo jesť, ale to utekajú z krajiny, alebo skutočnosť je taká, že utekajú, aby si zachránili životy. Tak je to znepokojujúca situácia. Máme práve z Brazílie, co utečencoch, ktorí smerujú do krajiny z severu. Zatiaľ ich príjmajú tak Chain Society, takže toto je pár povedí, no a nezabúdajme na to, že na agendu jedného alebo dvoch členských štátov, tak nikdy nie aj 13, 12 alebo 13 z krajín, krajín v Karakase. Spolu diskutujeme, ako vidíme disk- situáciu, samozrejme Európa je trochu odlišná, ale snažíme sa nájsť líniu, môžeme konštruktívne prispieť k zlepšeniu situácie vo Venezuele. A nájsť kompromis v tých členských štátoch povolení iný a na záver sa nám podali nájsť konvergenčný prístup všetkých členských štátov, členských štátov aj keď stanoviská sú úplne e, odlišné, ale podarí sa nájsť prístup a my počúvame našich vlastných vyslancov EU e na meste a nie je možné, aby jedna alebo dve krajiny stanovali celú agendu. Je jasné, že keď do úvahy. Krajiny treba ich zohľadniť, ale treba vnímať celkový obraz. Nie preto, že by Španielsko urobil. toto, ale toto máme Európsku líniu, nie. Ale súčasne treba ich eh, počúvať, eh, pretože majú dôvody eh, tie pripomienky o rizikách. Ako sa hovoril napríklad, napríklad pasov, takže ďakujem pekne za signál. Ja to postupím pani Mogherini, takže musíme byť možno trochu viditeľnejší. Taký myslím, že ona tu bola viackrát v parlamente, no a myslím, že máme podporu Európskeho parlamentu pokračovať eh, hľadanie dialógu, konštruktívnych spôsobov a spolupráce, čo je prospešné pre všetkých eh, obyvateľov Venezuely, ale aj demokracie vo Venezuele, pre politických väzňov, ktorí nemajú prístup k bežnému demokratickému životu. No a to vždy naša politika je dôležité, aby ste to uvedomili a podporili to. A ešte raz sa ďakujem vám za váš záujem a za všetko, čo ste povedali. To bude zohľadený tiež tým, ako sa postavíme k problematike Venezuely. Ďakujem veľmi pekne za odpovedenie na niektoré otázky. Ďakujem za pripomienky. Ešte nejaké ďalšie pripomienky? Nie. Takže ukončujeme zasadnutie o 18.29. A ďakujem všetkým kolegom, ktorí chceli, aby sme sa zaobrali touto krajinou na našom programe. Želám vám dobrý večer a uvidíme sa zajtra o 9.00. Čaká nás hlasovanie. Thank you. <laughs> Okay, thank you so much.